Takže, vážení kolegovia, môžeme začať? Dobré popoludne všetkým. V prvom rade vás chcem informovať, že pani Gutberg musela ísť do Polska z osobných dôvodov, takže ja budem predseda na tomto zasadnutí. Ideme na bod 1, prijatie programu ak súhlasíte s navrhovanými zmenami a ak nebudú predložené ďalšie požiadavky, môžeme prijať návrh programu. done without the... Is Mr. Kirillov, yes. Yes. Uh, because... Uh... Vzhľadom na to, že španielský minister príde troška neskôr, to znamená o pol štvrtej, začneme bodom 12 s pánom eh, Evgenii Kirilovom. Takže nech sa páči, odozdávam vám slovo k predloženiu, k predstaveniu vašej správy. Ďakujem, pán predseda. Starting... Vážení kolegovia, skôr než sa začne diskusia, chcel by som vás v krátkosti poinformovať o súčasnej situácii v oblasti postupu pri, zmenení, pri zmene a doplnení nariadenia o štruktúrálnych fondoch. E, je vám známa istá, istý vývoj a isté komplikácie, ktoré tu boli zaznamenané. Minulý mesiac sa návrhom sa bol na plenárnom zasadnutí oznámený návrh komisie. E, tento výbor bol označený za gestorský výbor a mohli sme teda začať pracovať na dokumente podľa nového postupu stanoveného Lisabonskou zmluvou. Problém konfliktu kompetencií s výborom pre zamestnanosť však zostáva. Podľa oznámenia e, na plenárnom zasadnutí by e, výbor pre zamestnanosť mal vypracovať stanovisko k tomuto dokumentu, ale e, pokiaľ ide o uplatňovanie článku 50 parlamentného rokovacieho poriadku, tento výbor pre zamestnanosť sa snažil uplatniť tento uh, uh, článok. Predsedkynia nášho výboru pani Hübnerová nepodporuje rozdelenie uh, zodpovednosti a trvá na tom, aby jediným gestorským výborom bol výbor regio. Žiaľ, minulý týždeň v Štrasburgu sa táto otázka nedoriešila a musí sa vyriešiť na konferencii predsedov, ktorá sa bude konať až 4. februára. Vzhľadom na túto existujúcu neistotu na jednej strane a výraz dobrej vôle a pripravenosti na spoluprácu na druhej strane by som chcel predložiť na diskusiu nie návrh správy, ale druhý pracovný dokument. Ako viete, my už sme e, mali diskusiu o prvom pracovnom dokumente a tento druhý pracovný dokument obsahuje konkrétne návrhy, ktoré podľa môjho názoru prispejú k e, rozprave o tomto návrhu. Dôvod pre tento druhý dokument bola, aby sa urychlila práca v parlamente. Podľa predchádzajúceho postupu bola naša práca e, zablokovaná. Ako viete, trvalo 5 mesiacov, kým rada dosiahla záverečnú koaličnú dohodu o návrhu komisie. Dúfam, že náš parlament nebude spomalovať a brzdiť proces kodifikácie tohto nariadenia z dôvodu procedurálnych e, problémov. Ja som sa už stretol s kolegmi zastupujúcimi jednotlivé politické skupiny, s tieňovými spravodajcami a myslím si, že možno povedať, že v tomto smere je konsenzus. Ak sa mám vrátiť e, k návrhu komisie a druhému pracovnému dokumentu, ide tu o zjednodušenie a spresnenie niektorých pravidel kohéznej politiky, najmä v súvislosti e, s nasledovými otázkami. Je to vytvorenie pracovn- e, finančných nástrojov pre oblasť energetiky, obnoviteľných energií, ako aj revíziu operačných programov, finančné informácie, výročné správy, rozsah priateľných záruk a schém štátnej pomoci a čiastočné uzatvorenie programov a možnosť členských štátov opätovne využívať e, tie sumy, ktoré boli e, spojené s nezrovnalosťami a pri eh, auditoch hm, OLAPu. Tieto požiadavky náš výbor opakovane predkladal, pretože tie predchádzajúce pravidla boli príliš komplikované a mohli obmedzovať eh, účasť na spolufinancovaných projektoch. Toto je samozrejme protiproduktívne v čase, kedy e, sme postihnutí krízov. Pokiaľ ide o druhú časť návrhu komisie, myslím si, že opatrenia zodpovedajú dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy. E, sú odsúhlasené radov, navrhnuté e, komisiou a Komisia v dokumente zo 4. júla 2009 e, uvádza svoje stanovisko. Preto e, navrhujem, aby sme zamietli pozmeňujúci návrh 77 týkajúci sa Európskeho sociálneho fondu, ako aj pladie, pokiaľ ide o roky 2009 a 2010. Ako viete, väčšina krajín v rade bola takisto proti tomu. Namiesto toho, aby sme modifikovali články, článok 77, podporujem pozmeňujúci pozmeňujúci návrh článku 82, ktorý umožňuje, aby krajiny, ktoré sú najväčšmi postihnuté krízov, dostali 2% eh, eh, platieb z kohezného fondu a 4% z príspevkov Európskeho sociálneho programu. Eh, chcel by som zdôrazniť, že sa to vzťahuje len na malý počet krajín, ale je potrebné, aby sme prejavili solidaritu s tými, ktoré sú najťažšie postihnuté. Okrem toho poskyt, e, podporujem zmenu článku 93, ktorý ustanovuje flexibilnejšie pravidla. Podľa nového e, návrhu by mal byť tento článok rozdelený na 6 časti a tieto by sa mali vzťahovať na e, viazané rozpočtové prostriedky na roky 2010 eh, až 2013. Toto by malo pomôcť členským štátom, aby nestratili prostriedky z roku 2007. Ja si myslím, že to týka prakticky všetkých členských štátov a je to skutočne veľmi vítaný krok, pretože napokon všetci vieme, že rok 2007 bol veľmi ťažký, pokiaľ ide o eh, všetky procedúry spojené s operačnými programami. Ehm, záverom by som chcel poukázať na to, že očakávam, že dnešná diskusia bude vychádzať z navrhovaného pracovného dokumentu a že bude preto produktívnejšia. Chcel by som kolegov vyzvať, aby vystúpili so svojimi stanoviskami, ktoré mi pomôžu pripraviť dokument na ďalšie zasadnutie výboru vo februári. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán spravodajca. Teraz Odovzdávam slovo koordinátorom. <clears throat> Áno, pán predseda. E, ja by som poprosil o vysvetlenie týkajúce sa tohto dokumentu a celého nariadenia. Možno sa mýlim, alebo nie som dobre informovaný, ale domnievam sa, že to je skutočne dôležitá otázka. Ako to vyzerá s tým všeobecným postupom? Pretože pokiaľ viem, návrh komisie bol, e, teda návrh bol predložený komisiou, potom rozpracovaný radou, potom e, sa zmenil na základe e, prijatia Lisabonskej zmluvy. My teraz fungujeme podľa Lisabonskej zmluvy, čiže vstúpili sme do spolurozhodovania a váš pozmenujúci návrh týkajúci sa primárneho textu komisie súvisí s dohodou, ktorá bola prijatá radou v novembri. Napríklad e, tých veľmi tých slávnych 100 platieb. E, chcel by som si teda vyjasniť, aká je momentálna situácia, aby sme sa potom nestratili v detailoch. Čiže na čo vlastne pracujeme, aký postup dnes uplatňujeme a aké by mali byť výsledky. Prepačte mi, že kladiem tieto otázky, ale myslím si, že je potrebné ich vyjasniť. Ja, ich möchte auch noch mal erstens Áno, a ja chcem e, ešte e, raz povedať, že tú prezentáciu tak vidím, e, že bola taká rýchla, že som ju nemohla čo do obsahu sledovať a ja som sa tiež pokúšala počúvať tlmočníka, ktorý to tiež nestihla tlmočiť, takže sme sa dopočuli len polovicu z toho, čo to bolo povedané. Mohli by ste nám písomne dať ten prednesený text a mohli by ste nám dať dispozíciu teda písomne. Po druhé, v e, tejto celej e, prezentácii e, postupu nie je jasné. Mne už medzi tým bolo jasné, aký je tento postup, ako to musím dať. My sa spojili s rôznymi službami a aj predsedníctvo bolo u nás a pýtalo sa, že čo sa deje. A je jasné, že aký je postup. Postup je taký, že my pracujeme na texte komisie z júla a čokoľvek iné nie je možné. Toto je teda základný predpoklad a e, to sú e, rôzne úvahy a e, rátame s tým, že pomerne skoro to dáme do rady a začne diskutovať s radou a dobré návrhy rady sme aj my prijali u nás a rovnako to bolo opačné, takže aj my sme si dali na čas a rada prijala dobré návrhy od nás a tentokrát je to tak že ten postup je z môjho hľadiska e, kvôli chybom parlamentu e, meška. To znamená, že pracujeme na texte komisie, to je základ, východisko a v tejto súvislosti teraz nerozumiem, čo to má e, znamenať e, v tom pracovnom dokumente, prečo je tam e, pracovný dokument a prečo nebola miesto to predložená správa, pretože to nemá zmysel ďalej pracovať s pracovnými papiermi, pretože na základe nich nemôžeme robiť žiadny postup, nemôžeme ich využiť na pozmeňujúce návrhy. My potrebujeme správu, aby sme predkladali pozmeňujúce návrhy. A musím povedať opravne, že z hľadiska obsahu to nemá zmysel teraz o tom diskutovať, pretože nemáme pred sebou návrh správy. Podľa mňa je to škoda, pretože e, tým mesiace e, predlžujeme a meškáme e, v tomto konaní a je to teraz chyba parlamentu, to musíme jasne povedať. Teda ja by som si želala, že to, čo už bolo vypracované, by sme mohli ovplyvniť tak, aby čo najrychlejšie bola predložená správa. Ja nemám problém v tom, e, že to môžeme predložiť v čo najmenšom počte jazykov, aby sme s tým už mohli začať pracovať e, a dúfam, že e, kolegovia to budú môcť akceptovať a tieňový spravodajca budú pripravení na to, aby sme začali s tým diskutovať a potom musí byť tiež zmena lehoty na predkanie pozornicových návrhov a môžeme hovoriť o obsahe. Máme dobré návrhy od spravodajcu, ktoré sme dostali pred 3 mesiacmi, že ktoré návrhy máme máme e, čo pozmeňujúcich návrhov k dokumentám komisie. A e, tieto e, tiež my písomne predložíme, to je jasné, ale potrebujeme ako základ text a pokladujeme mať tu na postup a konanie. Teda ja navrhujem, aby tu bola čo najrychlejšia správa od spravodajcu. Je jasné, že táto správa musí vychádzať zo starého dokumentu komisie, bez ohľadu na to, čo sa stalo keď e, e, bude musieť byť kompatibilný s radou, tak spravodajca bude musieť e, v súvislosti s tým reagovať na pozmeňujúce návrhy a osloviť radu. A my potrebujeme lehotu, e, do ktorej budeme môcť predkladať pozmeňujúce návrhy e, na základe oficiálnej správy a musí prebehnúť hlasovanie vo výbore a potom e, môže nastať vyjednávanie s radou. Takýto je postup a ja teraz žiadam, aby tento postup nakoniec bol zrealizovaný a aby sme neváhali do nekonečna s konaním spravodajcu. Mr. Van, Ďakujem veľmi pekne, Mr. Van, Mr. Pán Roy. Ja, voorzitter, dank u wel. Aansluitend bij de vraag die ook Jan Olbrich stelde over de, de, de... Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel nadviazať na otázku pána Olbrichta, ktorá sa týka e, štatútu tohto pracovného dokumentu. Mal by som, hadam, zdôrazniť e, jednu vec. Musí nám povedať, či to máme prijať ako balík. Čo to znamená? My by sme sa mohli pokúsiť vypočuť si jednotlivé názory v rámci parlamentu a potom posúdiť, či sú priateľné alebo nie, alebo by sme mohli uznať potrebu začať rýchlo hovoriť o samotnej podstate. A mohli by sme sa rozhodnúť, že pokiaľ ide o niektoré časti práci, ten všeobecný trend je priateľný, čiže by sme mohli sa vzdať potreby meniť pozmenujúce návrhy. A spravodajca by nám snáď mal povedať, ktorou cestou sa chce vydať, alebo mohol by sa rozhodnúť pridržiavať veľmi tesne pozície rady. Myslím si, že zároveň je dôležité, aby sme dostali možnosť využiť si na tomto stretnutí aj komisiu, aby nám naznačila, aké e, línie e, by chcela sledovať v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Nech sa páči, pán Bahu. Oro. Pán Oro. Merci, Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dobre snažiť sa o zjednodušenie ustanovení e, viacerých e, fondov. Chcel by som však e, povedať jednu poznámku. Nie som si istý, či je to skutočne veľmi účinné, pokiaľ ide o veľké environmentálne projekty, ak sa zvýši Ehm, eh, hranica z 25 na 50 miliónov, pretože mnohé z týchto environmentálnych projektov eh, podľa mňa eh, môžu mať aj strednú veľkosť a myslím si, že ten prach 25 miliónov bol úplne v poriadku a že nie je dobré, ak budeme financovať iba veľké projekty nad 50 miliónov, pretože si myslím, že to je riziko, že to nebude dosť produktívne. Ďakujem to všetko, čo som chcel povedať, pán predseda. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Goodmanis, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. E, my tu hovoríme o dvoch e, pozíciách. Jeden Jednov je e, návrh rady, ktorý prišiel po návrhu komisie je e, veľmi zaujímavé spýtať sa spravodajcu na jednu vec. V jeho návrhoch, pozmenujúcich návrhov, e, navrhuje v bode 11, čiže pozmeňujúcom návrhu 11 pracovného dokumentu, ak si ho zoberiete. Je to ten pracovný dokument k návrhu. Pozmeňujúci návrh 11. E, text navrhovaný komisie a e, by sa podľa tohto e, návrhu mal vypustiť. Ale ako to ja chápem, ten rozdiel medzi, komis- medzi návrhom komisie a návrhom rady, pokiaľ ide o spolufinancovanie a okolnosti týkajúce sa sociálneho fondu, lebo komisia hovorí o sociálnom fonde. Ak sa požaduje 100% platba e, členského štátu v roku 2009 a 2010, to hovorí komisia, ale čo hovorí rada vo svojom návrhu, tá e, zasa hovorí o spolurozhodovaní. A, e, čiže nie je to taká situácia, kde môžem povedať áno alebo nie. Rada navrhuje, že tento princíp by sa mal uplatňovať len v prípade, že e, členský štát môže dokázať, že tieto platby sú veľmi potrebné ako protikrizové opatrenia. Čiže nie je to tak, ako som počul predtým, že istý počet krajín, ktoré dostali dodatočné e, tak povediať, vyššie zálohové platby, by e, mali inú situáciu. V zásade rada e, značne zmenšuje rozmery návrhu komisie. Čiže žiada, aby boli predložené dôkazy e, na 100% platbu a komisia žiada, že musíte dokázať, že, to sú proti, že sa má tá platba týkať protikrizových opatrení, až e, do e, konca roku 2010. Vy vo vašom návrhu, návrhu e, hovoríte, že by bolo, bolo treba vypustiť ten návrh komisie. Čiže znamená to, a ja to neviem nájsť v tom vašom dokumente, vy navrhujete vo vašom pracovnom dokumente, aby bol prijatý návrh rady, alebo nie? To je tá základná otázka. Lebo ak je tomu tak, a my súhlasíme s tými e, pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré hovoria, že je možné, aby komisia e, platila 100 len v prípade, že členský štát predloží dôkazy, že tieto peniaze sa použijú len na protikrizové opatrenia, ale podľa mňa to nie je ľahké si overiť, pretože všetci budú, hovoria, budú hovoriť, že máme krízu. A myslím si, že je potrebné túto otázku spravodajcovi položiť a môžem to povedať aj presnejšie. E, vy vo vašom pozmenujúcom návrhu E, si želáte, aby namiesto toho, e, čiže to... Thank you very much, e, Mr. Rapporteur. Čiže navrhujete, aby ten návrh komisie bol vypustený. Ďakujem. Nech sa páči, môžete odpovedať, pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poukázať na to, že, e, že skutočne ma mrzí, ak som to prečítal príliš rýchlo, e, bolo to po anglicky a predpokladal som, že to bude ľahšie zrozumiteľné pre kolegov, pretože máme iba hodinu. Ale pokiaľ ide o tie e, poznámky, mám pocit, že to bolo jasné, nemáme veľa času a čo je dôležité, treba povedať, že ja som tu nebol zapojený do nejakých Eh, aktivít. Ja som v podstate prevzal dokument eh, po piatich mesiacoch eh, jeho posudzovania radov a dnes, dnešná diskusia by mala v podstate ukázať, ako chceme ísť ďalej. Vy kladíte túto otázku mne, ale ja kladiem otázku vám. Ako teda postupovať ďalej? Ako to všetko dať dokopy a ako prijať tento dokument ako pracovný dokument pre členské štáty, alebo či budeme postupovať e, v rámci spolurozhodovania. Toto je e, ako viete, e, komisia vypracovala bielu knihu, revidovaný dokument. Prepačte, pán predseda, my sa k tomu znova vraciame. Tento my sme vždy 5 mesiacov museli čakať na to, s čím príde e, rada. A teraz e, už máme problém aj v parlamente a to, že výbor pre zamestnanosť by chcel pôsobiť ako spolu spravodajca. A preto označujem tento dokument za pracovný dokument, pretože až konferencia predsedov rozhodne o tom, či budeme gestorským výborom alebo nie. Ale ja nechcem, aby sme dovtedy sedeli so založenými rukami a preto e, by sme sa mali rozprávať o tom, kde sa na nachádzame. A ďalšia vec. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh číslo 11, pán Gudmanis, tie veci sú tu ustanovené jasne. Ako viete, ten pôvodný návrh podala komisia, tento bol vypustený a ten nový návrh sa týka len najpostihnutejších krajín. A je tu jednoduchý a jednoznačný odkaz na tieto krajiny. Sú to e, tie krajiny, ktoré v e, roku 2009 mali v reálnom vyjadrení o 10 nižší HDP ako v roku 2008. Je to veľmi jasné. A pokiaľ ide o ostatné krajiny, tie z toho nemôžu e, nič využiť. A pokiaľ ide o tých 25 alebo 50 miliónov na veľké projekty. E, toto pôvodne navrhla komisia v súvislosti s e, so snahou nekomplikovať e, veci, pretože samotné členské štáty sa stiažovali, ale je potrebné o tom hovoriť dnes, keď máme pred sebou návrh a je potrebné dospieť spoločnému názoru, či je to dobrá myšlienka alebo nie. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Pán predseda, ďakujem, pán spravodajca. Ja by som vás chcel e, informovať, že návrh správy bude prezentovaný 22. februára 2010. Dobre, vítajte, pán minister. V mene nášho výboru vás vítam. Minister Carlos Okana, eh, štátny tajomník eh, pre eh, financie a úradujúci predseda rady, predloží program španielského predsedníctva Rady Európskej únie o regionálnej a koheznej politike. Máte slova, pán minister señorías. Dámy a páni poslanci, vystupujem na, tomto parlament, na pôde tohto parlamentného výboru pre regionálny rozvoj, aby som vysvetlil, aký je aktuálny stav regionálnej politiky a rovnako ako aby som vysvetlil priority španielského predsedníctva v tomto sektore. Budem hovoriť o troch prvkoch, ktoré sú podľa mňa kľúčové a ktoré sú tiež dôležité pre túto európsku politiku, pokiaľ ide o sociálnu súdržnosť, zjednodušenie e, regulácie, teda normatívy. Tieto tri témy budeme počas tohto pol roka veľmi podrobne analyzovať. Takže pristúpim k ním konkrétnejšie. Budúcnosť koheznej politiky, prvý prvok. Počas tohto pol roka predpokladám, že aj v tých nasledujúcich budúcnosť koheznej politiky bude základným prvkom analýzy a diskusie jednak v rámci priorít, jednak v rámci cieľov. Európa v súčasnosti zaznamenáva najhlbšiu ekonomickú recesiu za posledné desaťročia a to poukazuje na to, že existujú štrukturálne nedostatky v mnohých krajinách a regiónoch EÚ, nezávisle od ich ekonomického a sociálneho rozvoja. A to zo sebou nesie viaceré veci, ktoré, na ktoré nesmieme zabúdať, keď hovoríme o budúcnosti tejto politiky. Poprvé, kríza ukazuje, že je súrne, aby sme urobili štrukturálne zmeny, ktoré umožnia krajinám a regiónom lepšie čeliť výzvam globalizácie a neustálým zmenám a to udržateľným spôsobom. Po druhé, kríza nám ukázala, že je potrebné anticipovať o takých mechanizmoch flexibilizácie a o takých mechanizmoch odpovede, ktoré budú krátkodobé. Je samozrejme e, niektoré tieto šoky len veľmi ťažko sú predvydateľné, ale treba na ne reagovať. Po tretie, je tu tiež možnosť že rozdiely medzi štátmi a regiónmi sa v budúcnosti zväčšia a je možné, že v budúcich rokoch dojde k spomaleniu konvergenčného procesu medzi členskými štátmi a regiónmi únie. Dojde k menšiemu ekonomickému rastu, aj tá rozpočtová politika bude iná, tak je možné, že táto kohezia bude mať mm, menšiu intenzitu Teraz je väčší tlak na to, aby členské štáty robili štruktúrálne zmeny. V iných krajinách možno ten tlak nie je taký silný. Kríza tiež poukazuje na to, že ekonomické obnovenie má byť východiskom pre novú udržateľnú ekonomiku, ktorá bude viac rešpektovať životné prostredie a je to teda príležitosť, aby sme reformulovali našu hospodárskú politiku a e, obratili sa na udržateľný rast. Všetky tieto prvky a črty krízy musíme brať do úvahy v rámci koheznej politiky, ktorá bez pochyby bude zohrávať významnú úlohu v integrácii a vyrovnávaní úrovne regiónov a krajín EÚ. Jednotlivé fázy ekonomického poklesu mali negatívny dopad na konvergenciu. Menej rozvinuté oblasti boli najviac postihnuté krízou. A to možno preto, že je tu teraz menšia solidarita štruktúr. V tejto situácii európska regionálna politika zohráva významnú úlohu, aby znížila tento negatívny dopad Európa podporuje konvergenciu a robí to um, viacerými spôsobmi, právnou istotou a iným, ale ide predovšetkým o to, aby sme lepšie pomáhali na jednotnom trhu, aby sme lepšie poznali pravidlá inštitúcií a toto všetko spôsobuje, eh, že trhová ekonomika môže fungovať. Táto politika inklúzie musí viesť k solidarite, ale zároveň k zvýšeniu konkurencie schopnosti treba zdôrazňovať potrebu väčšej konvergencie medzi regiónmi, ale zároveň táto politika musí byť prítomná vo všetkých oblastiach a sektoroch EÚ. Stratégia EÚ na rok 2020 je základným prvkom, keď definujeme budúce politika, politiky spoločenstva keď chceme konsolidovať základy modelu ekonomického rastu s udržateľným e, rozvojom a ktorý bude brať e, viac zreteľ na životné prostredie. Kohezná politika teda musí naďalej byť kľúčovým faktorom stratégie 2020, 2020 tak ako to robí Lisabonská stratégia. Samozrejme, nesmieme zabúdať na investície do infraštruktúry, do rozvoja a tak ďalej. Investície do výskumu, vývoja, inovácie, to všetko bude zohrávať čím ďalej, tým väčšiu úlohu v koheznej politike a nesmieme samozrejme zabúdať aj na udržateľnosť, na obnoviteľné energie a na energetickú činnosť potreba, e, že budeme naše výdavky orientovať na tie ciele stratégie 2020. Mm, to všetko je potrebné, aby sme to zrevidovali aj na regionálnej úrovni. Mnohé prvky konkurencie schopnosti sú práve na regionálnej úrovni. Oni sú v najlepšej pozícii, aby ich aplikovali do svojich politík. Hlavným prvkom regionálnej politiky je E, taká rozvetvenosť inštitúcií, ktorá sa rozvíjala za posledné roky. Je potrebné a existujú, existuje know vedomosti a skúsenosti na všetkých úrovniach a tieto skúsenosti treba rozvíjať. Jedným z hlavných aspektov pri novej definícii koheznej politiky je definovanie jej cieľov. Pokiaľ ide o súčasnú konvergenciu, ja si myslím, že je tu všeobecný konsenzus o tom, že by tento cieľ mal pokračovať, ale je potrebné zanalizovať možnosť určitých zmien, ktorá, ktoré by tento cieľ urobili efektívnejší. Ďalší dôležitý aspekt je cieľ konvergencie. V súčasnosti je široká, široká možnosť financovania a v každom prípade, hoci máme pred EÚ rôzne ciele, klimatické zmeny, imigrácia, demografický tlak a vznikajú nové oblasti pôsobenia, v každom prípade táto politika je užitočným nástrojom a na druhej strane táto politika sa musí lepšie zadefinovať, aby lepšie čelila tým, týmto cieľom a výzvam. Nesmieme zabúdať, že rozpočtové obmedzovanie je čím ďalej tým dôležité a prijaví sa vo viacerých krajinách. Sú tu zvýšené potreby e, na rozpočet a vieme, že na druhej strane zdroje sú čím ďalej tým obmedzenejšie, aj tom treba brať do úvahy. A e, pri tejto úvahe treba brať do úvahy aj špecifika jednotlivých regiónov. Ďalší dôležitý aspekt prechodné obdobia, ktoré e, pre regióny, ktoré vychádzajú z konvergenčného cieľa, je potrebné, aby významným spôsobom narastol počet týchto regiónov v budúcom programovom období. Aby sme zabezpečili harmonický rozvoj týchto oblastí, je potrebné e, stanoviť také postupné stratégie, aby tam nedošlo k nejakým prudkým zmenám a finančné dotácie týchto regiónov musia byť rozumne naprogramované, aby e, tieto regióny mali určitú finančnú stabilitu. V poslednom rokovaní tohto programového obdobia, ktoré teraz prebieha, boli zavedené prechodné obdobia, kde tá finančná pomoc bola obmedzená a sústredovala sa skôr na prvé roky plánovania a to nie vždy odpovedalo potrebám rozvoja jednotlivých regiónov a to vyvolalo e, veľké nátlaky alebo veľký tlak na rôzne oblasti na, vo forme facing out a podobne. Chceme postupovať tak, aby ciele týchto oblastí neboli ohrozené, ale chceme postupovať e, tým spôsobom, aby sme rozviali ich potenciál rastu. Musíme zabrániť negatívnym dôsledkom, ktoré vplývajú na tieto regióny a zabrániť akémusi priškrcovaniu financovania. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť na regionálnej úrovni a cieľov, nesmieme zabúdať predovšetkým na schopnosť a tomto cieli regióny podporujú zmeny, inováciu, aplikovanie znalostnej ekonomiky a tak ďalej a chcú zlepšiť prístup k novým technológiám aj lepšie využívanie ľudských zdrojov, čo je veľmi dôležité. V budúcom programovom období minimálne dve tretiny regiónov budú spadať do tohto cieľa Stratégia 2020 núti, aby sme e, pristupovali konštruktívnejšie k tomuto aspektu. To, čo je najdôležitejšie pre tento aspekt hnacieho motora, je práve táto dôležitosť tohto konvergenčného cieľa. A uvidíme, ako tento cieľ zadefinovať, aby ten hnací motor bol čo najpozitívnejší E, nezabúdajme, že musíme podporovať aj potenciál regiónov, podporovať inštitucionálne zmeny a podobne. Ďalší aspekt e, v rokoch 2014 až 2020 tento cieľ bude rôzne platiť pre rôzne regióny. Súčasná konfigurácia tohto cieľa spôsobuje, že je to cieľ e, že Hm, jeden, teda jeden región je cieľom konvergencie, keď nie je cieľom eh, konkurencie schopnosti a naopak. Nesmiem zabúdať, že eh, ide o 75 eh, priemerného príjmu na občana. Je ten limit, ktorý určuje to, že ten, ktorý región spadá do tohto cieľa. A teraz je potrebné zadefinovať, akým spôsobom budeme financovať, ako budeme pristupovať, aby sme zabranili e, rôznym zmenám alebo negatívnym vplyvom. Budeme musieť k tomu pristupovať konštruktívnejšie. Ten príjem per capita je e, dôležitý, ale niekedy e, vychádza viacej alebo rieši viac problémy tých bohatších regiónov. Pokiaľ ide o, o budúce plánovanie a finančné adaptovanie, otázka finančnej dotácie, to sa jasne nevyrieši, ak nebudú jasne určené kritéria prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivých úrovniach. Je tiež potrebné dosiahnuť zjednodušenie v tomto veľmi zložitom cieli, cieli vzhľadom na to, že tam zasahuje veľmi veľa um, sprostredkovateľov a inštitúcií a sú tam aj veľmi rozdielne rozličné projekty. Ak zanalizujeme jednotlivé tento cieľ, tak tiež môžeme o tom diskutovať. Pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, Musíme brať do úvahy tiež výzvy všetkých regiónov. Je potrebné horizontálne koordinovať s ostatnými cieľmi a sektorovými politikami. Je tiež potrebná väčšia koordinácia. Tá asymetrická distribúcia kompetencií na oboch stranách hraníc e, stiažuje konkurencie, schopnosť hospodárskú súťaž. Takže cezhraničná spolupráca sa musí rozvíjať nielen z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska um, administratívneho manažingu a riadenia. Pokiaľ ide o ceznárodnú spoluprácu, je potrebné uvažovať predovšetkým o rozdelení priestorov. Je jasné, že je potrebné zadefinovať priestor, kde je možné spolupracovať ale jeden prvok alebo jedna úroveň môže e, sa e, zúčastňovať spolupráce na viacerých úrovniach a viacerých priestoroch. Zadefinovanie týchto priestorov je veľmi komplikované, ale určite by vylepšilo účinnosť nadnárodnej spolupráce a na to by bolo ale potrebné rozvinúť potrebné ukazovatele. A po tretie, potrebné posilniť spoluprácu medzi oblastiami a posilniť koheziu a súdržnosť medzi regiónmi, aby jednotliví aktéry z týchto oblastí mohli navzájom medzi sebou spolupracovať. Táto spolupráca sa musí lepšie adaptovať na potreby miestnych samozpráv. Teraz budem hovoriť o cieli územnej celistvosti. V rámci tejto politiky je dôležitá územná celistvosť alebo súdržnosť. V článku 3 Lisabonskej zmluvy sa to definuje ako implicitný cieľ pre koheznú politiku, pokiaľ ide aj o rozvoje ekonomickej či sociálnej politiky. Navyše súčasná kríza so svojimi asymetrickými teritoriálnymi dopadmi e, zdôraznila, ale zdôraznila význam práve tohto aspektu a teraz sa táto diskusia odoberie novým smerom. V oktobri bola publikovaná zelená kniha, otvorila sa široká diskusia, a ktorá má aj veľký politický dopad a tam by sme mali zdôrazniť štyri prvky spoluprácu medzi oblastiami, aby sme posilnili európsku integráciu. Po druhé, spolupráca vidieckých oblastí. A po tretie, koordinácia politík, aby boli koherentnejšie. A po štvrté, analýza a zber údajov pre politiky empirických skúsenosti. Španielské predsedníctvo bude pokračovať v tejto diskusii a bude prakticky rozvíjať tento princíp. Tretia veľká línia to je zjednodušenie riadenia. To je kľúčový postup zjednodušenie legislatívy a postupov koheznej politiky. V súčasnosti je tento postup veľmi zložitý a tam dochádza k nadmernej byrokratickej záťaži na úkor vykonávania cieľov ekonomického rozvoja, ktoré sú cieľmi koheznej politiky. Súčasné kontrolné systémy sa charakterizujú dvomi aspektami Sice, že je čím ďalej tým komplexnejší mm, proces kontrol a na druhej strane A pokiaľ ide o samotný riadiaci postup, financovanie štrukturálnych fondov nie je a tie investície a zdroje nie sú prepojené. Teda potrebujeme toto prepojenie medzi investíciami a výskumom, aby sme lepšie videli, e, ako prebieha celý tento časový proces. Z tohto hľadiska financovanie e, je tu riziko, že vlastne dojde len ku kontrole ex post a nebudú sa plniť ciele koheznej politiky. Keď e, dochádza k neskorému vyplácaniu európskych fondov. E, potom to spôsobuje problémy vo, veľký, vo mnohých rozpočtoch inštitúcií. Oneskorenie pladieb, nedostatočné zdroje financovania za krízy prinášajú dodatočné finančné náklady, ktoré sú niekedy aj veľmi vysoké a tieto nemôžu byť potom pokryté e, financovaním EÚ a to teda ohrozuje schopnosť financovania niektorých týchto organizácií a inštitúcií. Hlavne keď k takémuto oneskoreniu dochádza viacej 12 mesiacov a podobne. Pokiaľ ide o kontrolu, zložitý systém kontroly nie vždy priniesol zlepšenie managingu tohto postupu aj samotný e, dvor auditorov hovorí z roku 2008, že je potrebné vyhodnotiť náklady a dopady e, tohto procesu. Je jasné, že chceme prísne, ale jasné kontroly, ktoré zadefinujú, či boli fondy a financie využité správnym spôsobom, ale nechceme upadnúť do nejakého kontrolného fundament, fundamentalizmu. E, našim hlavným cieľom je dosiahnuť alebo splniť teda ciele koheznej politiky. Ak si pozorne prečítame poslednú správu účtovného dvora, tak tam sa uvádza, že v mnohých príležitostiach nedošlo k žiadnym chybám e, alebo nejakým väčším neregulárnym postupom, len k nejakým menším chybám či závadám. Táto správa tiež nezaznamenala žiadny prípad podvodov napriek zložitosti niektorých projektov. V tejto správe sa tiež hovorí, e, že k týmto menším chybám môže dojsť skôr z nesprávnej interpretácie pravidela normatívy. Nedošlo k nejakým e, zámerným chybám či závadám, len to by sme mohli chápať ako podvod. Preto si myslím, že je potrebné viacej zjednodušovať, aby sme mali čo najlepšie riadenie a managing, aby e, ten tok financí bol čo najúčinnejší. V súčasnosti EP analizuje zmenu základného nariadenia pre finančné prostriedky. Minulý rok sa dosiahla dohoda s radou, pokiaľ ide o túto zmenu. V návrhu parlamentu sa navrhujú viaceré opatrenia na flexibilizáciu riadenia a e, opatrenia na to, akým spôsobom viesť e, štrukturálne a kohezné fondy. Tieto Opatrenia vychádzajú nielen z konjunkturálnej situácie, ale aj z problémov likvidity mnohých krajín. A je potrebné tento problém vyriešiť čo najskôr. Európska komisia chce publikovať, alebo nemieni počas tohto roku ani budúceho, prichádza s nejakými dodatočnými legislatívnymi e, balíčkami, Španielské predsedníctvo bude pokračovať v tomto smere a ak bude potrebné robiť nejaké zmeny v tomto programovom období, bolo by potrebné zadefinovať hlavné princípy alebo usmernenia pre budúcnosť štrukturálnych fondov. A na záver otázka, ktorá možno nie je uprostred diskusí, ale v každom prípade je dôležitá na základe článku 30 poriadku pre štrukturálne fondy Európska komisia predloží strategickú správu na základe vyhodnotení členských štátov z roku 2009 a v týchto správach sa realizuje úroveň realizácie projektov a to, akým spôsobom prispeli k realizácii všeobecných cieľov EÚ. Rada podrobne zanalizuje túto správu komisie a ešte do konca júna tohto roka potom vydá svoju hodnotiacu správu. Priorita španielského predsedníctva je tiež diskusia o budúcnosti koheznej politiky. Myslíme si, že tento polrok je príležitosťou, aby sme upozornili na význam tejto politiky. Preto je tiež potrebné vyhodnotiť strategickú správu a zadefinovať budúcnosť koheznej politiky aj na budúce finančné perspektívy. Na neformálnej schôdzi ministrov regionálnej politiky, ktorá sa bude konať 19. februára v Saragose, budú tieto témy budúcnosť koheznej politiky, územná celistvosť, nový prístup cieľov tejto politiky a hlavné usmernenia zjednodušenia koheznej politiky. Sú to hlavné témy, ktoré sú na stole, pokiaľ ide o koheznú politiku. Dúfame, že naše predsedníctvo bude slúžiť na to, aby sme jasne zhodnotili koheznú politiku, aby sme poukázali na jej význam. Práca tohto výboru je nesmierne dôležitá pre naše predsedníctvo vzhľadom na vaše skúsenosti s európskou koheznou politikou. Myslím si, že Španielsko je dobrým príkladom toho, aké vynikajúce výsledky sa môžu dosiahnuť koheznou politikou, ak sa veci robia dobre. Ale toto vyhlásenie uspokojenia by nás nemalo bez tomu, že ostaneme so založenými rukami ešte aj v Španielsku. Je veľa vecí, ktoré treba vylepšiť a adaptovať na nový kontext. Lisabonská zmluva dáva parlamentu väčšie kompetencie aj pri programovaní a definovaní koheznej politiky. Ja týmto spôsobom ponúkam vám, poslancom, a predstavujem ochotu španielského predsedníctva s vami spolupracovať a dúfam zároveň, že ciele, ktoré sme si stanovili, správne splníme. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a som pripravený odpovedať na vaše otázky. Thank you very much. Ďakujem pekne za to, že ste nám predniesli program španielského predsedníctva o regionálnej a koheznej politike. A teraz by som rád otvoril rozpravu. Najprv u koordinátorov, ak chcú slovo. Van Nistelrooy. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po holandsky. čo sa týka našich skúseností, samozrejme Španielsko má e, veľmi e, dlhé a veľké skúsenosti v oblasti kohezie, takže určite ste v e, dobrom stave zhodnotiť dopad územnej kohezie a solidarity v krajine, ako je vaša. Teda nechcem hovoriť veľmi dlho o mojej otázke a moja zásadná otázka je, že či chápete, že vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva práve vstupuje do platnosti, Európsky parlament e, je teraz v inom postavení, čo sa týka hlasovania a konzultácií. Teda napríklad e, Rada ministrov e, bude chcieť vynaložiť tlak na Európsky parlament No myslím, že je dôležité, aby e, prebehla zásadná debata o tom, že aké sú e, vzťahy inštitúcií v takejto debate. A myslím si, že e, sú tu aj rôzne nedostatky v našom chápaní vzťahov medzi radou a parlamentom. Teda máte nejaké návrhy v rámci procesu Zaragozy napríklad? zdá sa, že sú isté pozitívne signály, čo sa týka úlohy, ktorá e, bude udelená parlamentu v tomto procese. Po druhé, e, vy ste vyjadrili optimizmus, e, čo sa týka stratégie EU 2020. A mnohí z nás s tým súhlasíme. Vieme, že e, na začiatok Rada a komisia sa majú snažiť e, zriadiť náčrt a východisko pre túto víziu a vieme, že kohezná politika je e, dôležitou súčasťou tohoto výhľadu. Toto však nie je tam jasne vyjadrené. Keď si pozrieme ten dokument o výhľade EU 2020, tak je to úžasný text. A hoci tam nie je jasná odvolávka na pravomoci parlamentu podľa novej Lisabonskej zmluvy, Na začiatku vašej prezentácie ste hovorili o výsledku samitu a o rôznych cieľoch. My potrebujeme však vedieť viac o nástrojoch. Teda zatiaľ máme e, taký dojem, e, že e, si kladete veľmi vysoké ciele, ale nie sme si istí, čo sa deje dolu pri zemi, čo sa týka práce v teréne na plnení cieľov. My si veľmi radi vypočujeme určite všetci, čo si o tom myslíte. Ďakujem. Mohli by ste odpovedať po dvoch, troch otázkach? Kler. Pani Kerr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Pre Ďakujem, pán predseda, za e, váš úvod. Ja sa teším, e, táto debata ma teší a v parlamente sme už pred tým časom začali diskutovať o tom, že e, čo znamená budúca politika kohezie pre nás. A myslím, že je to naozaj napomocné práve to, že španielské predsedníctvo e, tiež e, môže otvoriť e, tento proces pri plnení koheznej politiky vďaka skúsenostiam, ktoré v Španielsku získali s koheznou politikou za posledných desiatich rokov. Som rada, že ste otvorili pojem zjednodušenia tohoto postupu. Mám tu však jednu otázku. To, čo teraz riešime s tým naradením v parlamente, to je minimálna varianta, pretože rada sa nekonečne dlho nebola schopná zjednotiť na tom, že e, čo dá rada vlastne k dispozícii. A e, komisia ten návrh zase e, siahla, ten prvý návrh, a predložila nový návrh. Ako povedal pán Nistelrooy, my ako parlament sme teraz vlastne v takej situácii, že podľa našich predstav tam môžeme doplniť niektoré veci. A čo sa týka je to však eh, ťažké v súvislosti so situáciou v jednotlivých krajinách, pretože už konečne to chceme začať realizovať v regiónoch. A to však eh, eh, naopak pre mňa znamená, že či tie požiadavky na zjednodušené konanie vôbec neboli dosiahnuté. Preto to ľutujem a mali by ste uvažovať o, o tom, ako naozaj budeme môcť nájsť zjednodušený postup a konanie, aby tie e, peniaze e, sa e, ľahšie dostali a rýchlejšie dostali tam do regionov k ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú a aby naozaj boli dané k dispozícii. Mohli by ste ešte vyjadriť, či to dáte do návrhu španielského predsedníctva, alebo či aspoň bude v rade debata o tom, či možno v budúcnosti bude e, môcť byť stanovená e, väčšia e, báza a základ celého spoločenstva, čo sa týka zjednodušeného konania. Schrader, Ďakujem, pani Schrader. A potom môžete odpovedať. Ehm, Ďakujem. Ja mám len veľmi praktické otázky. Vy ste tu predstavili isté koncepčné línie ktoré vedú aj k tomu, že ako e, to má ďalej pokračovať po roku 2013. A mňa zaujíma, že e, či e, tieto koncepčné linky sú návrhom španielským, alebo či je to návrh skupiny v rade, alebo či to, čo v rade bude fungovať ako pracovná skupina rady a či toto pripravuje a či to bude stačiť na prípravu e, tej práce po roku 2013. Takže e, to mi uniklo, či je to stanovisko Španielska, alebo či sú to cieľe, alebo kompromisná línia, e, ktorá bola prijatá v Rade. A v tejto súvislosti by ma zaujímalo, či a ako intenzívne sa bude pracovná skupina v rade zaoberať reformou po roku 2013, ako často má zasadať a či po e, konci vášho predsedníctva e, bude predstavené medzi výsledok a súhrn plnenia a aké sú vaše predstavy? Okay, thank you very much. Would you please reply? Ďakujem. Nech sa páči, môžete odpovedať? Muchas gracias por sus eh, comentarios. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Prvá otázka, ktorú položil pán Van Mistelrooy, sa týka úlohy parlamentu, Európskeho parlamentu pri eh, definovaní európskej koheznej politiky. Eh, musím povedať, že eh, spolupráca je podstatná požiadavka a musíme sa prispôsobiť na nové pravidlá a postupy, aby sme mohli vzájomne konať a podporiť túto spoluprácu. Naše konkrétne ciele počas španielského predsedníctva, ktoré e, som uvedol v mojom vystúpení, e, sú, budú zmaterializované e, v tejto schôdzke budúci mesiac v Sarakose, na ktorú Európsky parlament samozrejme bol pozvaný. A tu na by sme chceli vás zapojiť do tohto procesu reflexie. E, tu hovorím o budúcnosti stratégie 2020. E, my si myslím, e, že ešte treba ustaviť túto väzbu medzi politikou kohezie a stratégiou po roku, alebo do roku 2020. Musíme toto brať vážne, že to chýba a tvrdím, že fórum na e, zriadenie tejto debaty a fórum, kde sa budeme snažiť e, viac e, debatovať o tom, ako zriadiť túto väzbu, bude práve tá schôdza budúci mesiac v Saragoze, kde budeme hovoriť práve o týchto témach a Opakujem, že Európsky parlament je pozvaný na túto schôdzu a rátame s vašou účasťou. Čo sa týka zjednodušenia, chcel by som e, znovu povedať, že e, toto sme predložili na tú debatu v februári a je to e, jedna z línií španielského predsedníctva, bez pochyby. Tu chceme predložiť, a tu vám teraz hovorím ako správca národného rozpočtu. V mojej krajine máme kontroly také tvrdé a prísne, bez pochyby. Rovnako aké môže uplatňovať komisia pri e, správe európskych fondov a prostriedkov. A tu hovorím o našej krajine, ako aj o všetkých každej inej európskej členskej krajine, e, keď riadíme e, tieto prostriedky a je to kontrola, ktorá môže byť taká tvrdá, ktorú môže uplatňovať aj komisia. A počítame tu s e, veľmi vysokým stupňom plnenia rozpočtu a e, e nastávajú tu občas e, isté meškanie, ale e, my e, tu konáme s dosť vysokou úrovňou efektivnosti a e, treba pamätať na to, že tiež to môžeme robiť v kontexte Európskej únie. Samozrejme, tieto systémy e, národnej kontroly e, neboli vymyslené zrazu, ale sú e, výsledkom e, skúseností z mnohých rokov a e, v kontexte Európskej únie musíme uh, urobiť tú istú prácu, aby sme sa naučili uh, účinne správať rozpočtové prostriedky, ale ako uh, národný správca rozpočtu viem, že je tu priestor na zlepšenie a treba mať rovnako prísnu kontrolu, ako je to dnes, ale bez toho, aby to spôsobovalo meškanie a neplnenie programov. Toto je debata, ktorú chceme otvoriť a viem, že to nie je možné urobiť e, zo dňa na deň, ale myslíme, že to je dôležitá debata. Teda opakujem, bude to vo februári v Saragoze, kedy budeme mať možnosť e, dohlbky e, diskutovať o týchto otázkach. A po tretie, čo sa týka zmyslu môjho vystúpenia, tak samozrejme je to návrh Španielska. Je to španielský návrh, ktorý predložíme do rozpravy e, v februári na neformálny skôdzi ministrov a je to návrh e, priorit španielského predsedníctva. Samozrejme, prebiehajú práce v komisii v e, tejto súvislosti a myslíme si, že dôležité, aby tieto práce pokračovali v budúcnosti, ale v každom prípade trváme na tom, že tento návrh je e, návrh španielského predsedníctva, ten, čo oznel v mojom vystúpení. Have, uh, Ďakujem, mám na zozname 8 kolegov. Chcem sa vás spýtať, či niekto nechce slovo. Ak nie, tak uzavrieme zoznam rečníkov, aby sme mohli na čas e, hlasovať. Teraz má slovo pán Manovsku. Mulțumesc. Uh, vreau să-i mulțumesc domnului uh, ministru pentru prezentare. Uh, așa... Ďakujem veľmi pekne pánovi ministrovi za jeho prezentáciu. Pokiaľ som mohla posúdiť, eh, ciele španielského predsedníctva sú mimoriadne ambiciozne a vaše priority ukazujú, že sa zameriavate na tie najhlavnejšie otázky, o ktorých diskutuje parlament aj náš výbor. Hovorili ste o kríze, hovorili ste o účinkoch krízy a v tomto kontexte mi dovolte položiť otázku. Či španielské predsedníctvo, okrem tých priorít, ktoré ste tu prezentovali, má v úmysle v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch e, realizovať e, aj niektoré kroky na podporu tých krajín, ktoré ešte pocitujú dôsledky krízy. A pokiaľ ide o stratégiu 2020, ako viete, žiaľ, v tejto stratégii sa vôbec nehovorí o orgánoch e, územnej samozprávy. Mám na vás otázku pán minister. Myslíte si, že môžete v nadchádzajúcom pol roku prispieť k tejto konkrétnej otázke, predovšetkým, ak Vychádzame z toho, že predsedníctvo hovorilo o svojich cieľoch, o správe a riadení na viacerých úrovniach, čo však nemôže byť v rámci regionálnej politiky úspešné bez zapojenia a miestnych a regionálnych orgánov. Mohli by ste prosím odpovedať na tieto otázky, bo predďakujem. Ďakujem aj ja, pán Vlasak. Vážený pane ministře, ja bych vám... Ta... Vážený pán minister, chcel by som vám poďakovať za prezentáciu vašich priorít a niektoré veci by som rád zdôraznil. Spomenuli ste kontrolu. Ja si myslím, že to je jedna z vecí, ktorá znepríjemňuje žiadateľom ich orientáciu e, žiadosti o financie. A ja by som rád poznal váš názor, pokiaľ ide o uznávanie jednotlivých kontrol pri rovnakej metodike. A druhá vec, e, štatistické metódy. Ja chápem, že potrebujeme rovnaké čísla. Na druhej strane to ale žiadateľov zaťažuje a bol by som rád, keby sme im mohli v tejto oblasti pomôcť, aby sme uľahčili vykazovanie. A posledná záležitosť, z ktorej by som rád poznal váš názor, ide o mechanizmy na zvýšenie pružnosti pri zmene podmienok, napríklad pri finančnej kríze je potrebné veľmi rýchlo reagovať, teda aké mechanizmy e, chápete tým zvýšením pružnosti. Ďakujem za pozornosť. Okay, thank you very much. Ďakujem. E, pani Deli a potom e, odpovie pán minister. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán štátny tajomník, E, ujímate sa predsedníctva v roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 80 e, miliónov Európanov žije pod prahom chudoby, 17 je chudobných a keď hovoríme o sociálnej spravedlivosti, e, hovoríme o ekológii a preto musíme hovoriť aj o environmentálnej spravedlivosti. Jeden z najväčších problémov je nedostatok zdrojov energie. S tým súvisí aj problém chudoby v Európe, pretože veľmi veľká časť európskych domácností dnes nemá možnosť možnosť e, pri primeraných cenách zabezpečiť e, vykurovanie svojho, svojej domácnosti. Jose Luis Zapatero minulý týždeň v Štrásburgu zdôraznil potrebu e, vypraciť, vytvoriť spoločný trh s energiou, aby sa riešili otázky energetickej závislosti. V roku 2007 španielský minister pre bývanie predstavil predstavil správu o bývaní a o zlepšovaní podmienok bývania. Nebudem pripomínať manifestáciu 100 tisíc e, študentov v Španielsku, ktorí sa pýtali, ¿qué pasa? No tenemos casa. A e, Nedostatok um, energie je preto, alebo zlý prístup k energii je preto ústrednou otázkou. Preto mi dovolte spýtať sa, aké sú vaše priority vo svetle nedostatku energie v rámci stratégie 2020, aké opatrenia chcete prijať na boj konkrétne proti chudobe a napokon je to otázka nedostatku energie. E, my e, sa O niekoľko mesiacov sa stretnú e, viacerí európsky ministri v e, Toledu, bude to 20. a 21. júna, budú to ministri pre bývanie a pýtam sa, aké konkrétne otázky mieni prijať španielské predsedníctvo na riešenie nedostatku zásobovania energiou. Chcel by som, chcela by som pripomenúť, že sú tu bohaté regióny, ako je napríklad môj región, parížsky, a je tu veľká, e, veľké, sú tu veľké rozdiely medzi regiónmi a preto vás prosím, aby ste spresnili, aké sú podľa vášho názoru, názoru priority, pokiaľ ide o rozdiely medzi regiónmi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, máte slovo. A znova by som vás chcel poprosiť, aby ste uh, hovorili stručne, pretože skutočne nemáme veľa času. Ďakujem. Veľmi stručne, ako ma požiadal pán predseda. Prvá otázka, aké konkrétne opatrenia proti kríze, aby sme boli realistickí, je nemožné teraz uvažovať o viacej peniazoch alebo viacej financovania, ktoré by sa použilo ale krokom vpred by bolo, keby sme boli možní, keby sme boli schopní účinne realizovať a vykonávať a aplikovať zdroje, ktoré sa už použili, aby teda tie fondy, ktoré sa uvoľnili, aby sa dostali do cieľa. A tento cieľ môžeme dosiahnuť, aby teda kohezná politika sa vykonávala na 100 Regionálna a miestna účasť pochádzam z veľmi decentralizovanej krajiny, kde táto, to rozvetvenie inštitúcií v praxi funguje a funguje dobre, takže súhlasím s tým, aby došlo k takémuto rozvetveniu na jednotlivých úrovniach inštitúcií, na miestnej, na regionálnej. Nebudem zachádzať do detajlov, ale je potrebné, aby sme rozvinuli existujúce mechanizmy aby táto účasť na viacerej úrovni prebehla. Štatistické kontroly. Chceme, aby sme mali reprezentatívne mm, dôkazy a aby kontroly boli prísne, ale aby neboli prehnané. Môže to znieť veľmi technicky, môže to vyzerať trochu ako štatistická technika, ale myslíme všetkým na to, aby tieto kontroly prebiehali e, propočne, presne, podľa pravidel. Pokiaľ ide o flexibilitu, tak ide o to, aby sme lepšie adaptovali naše akcie na špecifika regiónov a ich ekonomický rozvoj. Tie dve posledné otázky, ak dovolíte, nebudem zachádzať do detajlov, pretože nespadajú do mojich kompetencií. Pokiaľ ide o nedostatok zdrojov energií a tiež e, problémy s bývaním. Samozrejme, tieto problémy existujú. Je to iný front španielského predsedníctva. Tam sme tieto témy nastolili a budeme v nich konať. Tak ako naznačila pani poslankyňa, Predseda španielskej vlády jasne naznačil, aký význam budeme pripisovať e, pokroku, rozvoju a rozvoju vnútorného trhu a s tým súvisia aj ten nedostatok energii. Ďakujem. Thank you very much. Now... Veľmi pekne ďakujem. Pán Alfonsi, potom pán Kutmani, Kudmani, potom pán No. Ďakujem, pán predseda. Mám dve či tri otázky prvom rade ako sa mieni e, španielské predsedníctvo angažovať vo veci e, rozpočtových záväzkov v oblasti koheznej politiky nie len vzhľadom na eh, súčasnú ekonomickú krízu, ale vzhľadom aj na budúce ciele, pretože je potrebné nájsť ciele na presadzovanie politic- eh, prostriedky na presadzovanie politických cieľov. Druhá otázka sa týka diskusie o makroregiónoch. Um, v Baltskom eh, podľa, po, počas švedského predsedníctva sa e, dvora zameriaval na pobaltský región, eh, ďalej to bude podunajský región a otázka je, aké priority sú počas španielského predsedníctva, či je to stredozemný región. Dnes hovorím, že e, na Korzike nie je možné prevážať tovar, respektíve nie je možné prevážať tovar z, Torik, e, z Korziky na uh, Sardiniu. Uh, podľa vás, akým spôsobom by ste chceli e, bojovať proti klimatickým zmenám v rámci koheznej politiky, pretože e, je to skutočne problém. A napokon hovorili ste, že chcete hovoriť o cieľoch, ale my chceme hovoriť aj o, kritériách, predovšetkým pokiaľ ide o, o HDP. Čiže e, otázka je, akým spôsobom chcete tieto otázky riešiť v rámci e, kohezie, regionálnej kohezie, regionálnej súdržnosti. Ďakujem, pán Gutmanis. Eh, pán minister, ja by som sa chcel spýtať eh, na Markusovú správu. Povedali ste, že nebudeme mať viac peňazí, ale že je potrebné ich eh, využívať efektívnejšie. V Markusovej správe sa hovorí, že každý členský štát by mal v roku 2010 začať vypracovať správy v intervaloch troch rokov o účinnosti využívania prostriedkov. Na druhej strane vieme, že DG Regio E, skúma pri najmenšom dopad štruktúrálnych fondov, pokiaľ ide v taký, o také parametry, ako je nezamestnanosť, príjmová bilancia, e, HDP, export a tak ďalej. Otázka. My v rozpočtovom výbore presadzujeme, aby sa robili e, hodnotenia rozpočtu v polovici obdobia s cieľom zistiť, aká je efektívnosť využívania finančných prostriedkov. Čo čo navrhuje Španielsko v tomto smere a v otázke využívania štrukturálnych fondov aj v rámci tých návrhov, ktoré priniesol profesor Barker. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Bosilár. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. E, vieme, že Španielsko je úspešný príbeh a dokazuje, že e, kohezná politika zmenila krajinu, tak ako to povedal pán Zapatero. Ale stalo sa tak až po niekoľkých cykloch e, financovania politiky. Nový členský štát môže e, získať výhody iba z jedného cyklu a do dvoch rokov je potrebné vidieť, aké výsledky priniesla kohezná politika, aby sa mohlo prejsť k novej koheznej politike. V rokoch 2005 a 2007 boli všetky tieto veci e, dojednané v rámci vtedajších vzorcov a Ako podľa vášho názoru budú prebiehať rokovanie rokovania o budúcej koheznej politike. My tu totiž nevymedzujeme e, technický pojem. Táto politika e, sa vzťahuje na nový e, finančný výhľad a hovoríme tu o rozvojových záujmoch, ale hovoríme tu aj o tom, akým spôsobom bude fungovať rozhodovací mechanizmus. Ďakujem. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem za vaše poznámky. Prvá záležitosť rozpočtové záväzky, ktoré existujú a ako ich uchovať počas tohto programového obdobia aj do budúcnosti. A tu nástojím, že musíme rešpektovať to, čo už je dohodnuté. Finančné perspektívy odrážajú veľmi jemnú, citlivú rovnováhu medzi záujmami a problémami jednotlivých regiónov a oblastí a krajín, ktoré sú súčasťou EÚ a tieto záväzky treba rešpektovať. Našou prioritou by malo byť, aby tieto záväzky sa účinne realizovali. To by mal byť náš hlavný cieľ. Pokiaľ ide o makroregióny, treba prehlbiť spoluprácu na nadnárodnej úrovni, pretože to rieši problémy občanov a vytvára to vlastne skutočne to európske občianstvo podľa nášho názoru by sme to mali ale robiť takže budeme rešpektovať finančnú neutralitu. Nemáme veľa finančných zdrojov, sú obmedzené a celé toto prehlbenie spolupráce nemôže vždy znamenať rozšírenie alebo väčšie množstvo financií, ale musíme lepšie využívať existujúce finančné zdroje, lepšie ich pridelovať. navrhujete zmenu ukazovateľov, pokiaľ ide o HDP. Dá sa o tom diskutovať, prečo nie, ale nesmieme zablúdať, aké sú obmedzenia, keby sme zaviedli iné kritéria namerania, ktoré budú určite subjektívnejšie, nebudú také stabilné, určite budú kritizovateľnejšie, ktoré neodrážajú celú komplexitu a problémov, ktoré nie sú rovnaké vo všetkých krajinách. Problémom je že či si vyberieme, že budeme veľmi presní, ale zároveň veľmi subjektívni a nedosiahneme konsenzus, alebo budeme mať jednoduché opatrenia, ktoré možno e, niečo opomenú, ale v každom prípade budú jednoduchšie na realizáciu. Samozrejme, každý región má svoju vlastnú problematiku a špecifiku, svoje varianty a rôzne kritéria Myslím napríklad na španielské regióny. Niekde je veľké rozptýlenie obyvateľstva, v iných eh, majú migračné a imigračné toky a tam problémy so zdravotníctvom a nákladmi, nákladami na zdravotníctvo. Iné oblasti majú problém, že sú ostrovnými oblastiami a takto by sme sa mohli dostať do kazoistiky, že vlastne každá oblasť by mala svoju vlastnú štruktúru výdavkov. Určite by sme mali byť flexibilnejší pri ukazovateľoch, ale nesmieme zabúdať, že ak príliš budeme tieto ukazovatele komplikovať, tak sa dostaneme do veľmi subjektívnej a ťažkej diskusie a nedosia, nedostaneme sa k jasným záverom Súhlasím s tým, že treba merať dopad koheznej politiky, ale musíme postupovať rozumne. Extrémna presnosť možno nie je to najlepšie riešenie, pretože musíme mať porovnateľné ukazovatele, ktoré budú všeobecne prijaté. finalmente sobre el... A ešte k dopadu koheznej politiky a financovaniu veľmi stručne. Ten, kto kto podporuje alebo financuje túto koheznú politiku, je to nakoniec národný rozpočet Inak, e, ale musíme samozrejme aj spolupracovať v EÚ. Ďakujem. E, e, máme, prosím, priestor iba na jednu jednominútovú otázku, pretože nám už zostáva len 5 minút. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, e, chcel by som e, dodržať túto minútovú, tento minútový limit a preto sa zameriam len na tie veci, ktoré sú pre nás dôležité z hľadiska budúcnosti koheznej politiky. Pán minister, hovorili ste o vytvorení e, určitého prechodného obdobia, v rámci ktorého by sa mohli regióny vzdialovať od cieľov koheznej politiky. Hovorili ste, že toto prechodné obdobie by malo byť stanovené na prevenim riskurile de... na uh, Eh, riešenie eh, finančných otázok. Ako eh, sa v tomto smere možno vyhnúť tomu, že sa prehlbia rozdiely medzi jednotlivými regiónmi v EÚ. A ďalej by som chcel nadviazať na slova kolegu, ktorý hovoril, že investície a regionálne fondy nie sú dobre skoordinované. Vo vašej odpovedi ste hovorili o dobrých vzťahoch medzi štátom, e, regionálnymi a miestnymi orgánmi v Španielsku. Hovoríme o viac e, stupňovej, viac úrovnej, úrovňovej správe a e, riadení. Myslíte si, že by bolo potrebné koordinovať investície s regionálnymi fondami? Ďakujem. Thank you very much, Mr. E, veľmi pekne ďakujem. Posledné kolo. Nech sa páči, pán minister. Señor ministro, señor secretario de Estado Ocaña. Vážený pán e, minister, e, pán šentajomník tajomník chcem vás privítať v tomto výbore a chcem sa poďakovať za vašu prezentáciu a vysvetlenia, vyjadrenia čo sa týka um, priorit španielského predsedníctva a um, pretože máme málo času, chcem položiť uh, dve uh, veľmi stručné a jasné otázky. Um, prvá, o ktorej, sme už, o ktorej ste už hovorili. Mohli by ste viac rozvinúť, že ako budete posudzovať uh, terajšie prechodné regióny? A po druhé, že ako um, prispela kohezná politika k plneniu lisabonských cieľov? Thank you very much. And the last question, Mr. Voro. Ďakujem. A posledná otázka, pán Voro. Ďakujem, pán predseda, vážený pán minister. S veľkým záujmom videl v programe predsedníctva niekoľko bodov, ktoré sa týkajú e, najzdialenejších regiónov ako aj ostrovných regiónov. Chcel by som položiť tri otázky. Ako a akým spôsobom chce predsedníctvo realizovať program rozvoja ostrovných regiónov? E, a či e, chce e, predsedníctvo uplatniť e, oznámenie komisie a akým spôsobom chce predsedníctvo sledovať dosiahnutie stanovených cieľov. A posledná otázka týkajúca sa integrácie alebo lepšej e, integrácie odľahl, najodľahlejších regiónov, ktoré sa nachádzajú v oceánskych a zemepisných panvách. Ďakujem, mám len dve minúty na odpoveď, takže budem veľmi stručný. Prechodné obdobia Nemala by byť nejaká diskontinuita alebo nejaké prudké zmeny vo fondoch a financovaní EÚ. Je to všeobecne prijatá myšlienka a nemali by sme o tom diskutovať. Naša skúsenosť s regiónmi Facing In a Facing Out v súčasnom programovom období je, že programovanie je tak urobené, že sa ťažko toto vykonáva a to znamená, že do budúcnosti by malo zmysel pre facing in a facing out, preto budúce obdobie urobiť prerozdelenie zdrojov, ktoré bude homogennejšie aj v čase. Tiež si myslíme, že aby sme zabránili tým prudkým zlomom e, napríklad len nejakým menším zvýšením e, príjmu per capita E, by nemalo spôsobiť e, nejaké tieto zmeny a preto by tá politika mala byť citlivejšia na tieto zmeny pre každý región. Pokiaľ ide o správu veci verejných, kto by mal koordinovať pridelovanie fondov, keď máme správu na viacerých úrovniach štát, regióny, miestne samozpravy a tak ďalej. V praxi si myslím, že tak ako to fungovalo doteraz v EÚ, je prostredníctvom členských štátov. To je tá prax, ktorá najlepšie funguje. Toto pridelovanie fondov nemôže samozrejme ignorovať štru- vnútornú štruktúru členských štátov EÚ. k najvzdialenejším oblastiam. Bude sa konať v máji konferencia konkrétne k tejto téme a tam by sme chceli podnetiť diskusiu o týchto oblastiach, keďže aj Španielsko má takúto oblasť. Vieme, aké sú to aké praktické problémy znamená vykonávať programy a realizovať fondy pre tieto oblasti sú to skôr praktickejšie záležitosti než koncepčné a v maji sa bude konať špecifická konferencia na túto tému. Pán Cortés hovoril o prechodných regiónoch súčasne používané kritéria sú správne a tak ako hovorím, nemalo by dojsť nejakým prudkým zlomom, malo by všetko byť kontinuálne, e, aby to nevplyvalo nejaké štatistické efekty či zmeny. Samozrejme, že tam môžu byť určité výkyvy alebo zmeny v niektorých zdrojoch, ale tá kontinuita by tam mala byť. Cieľom koheznej politiky je zabezpečiť konvergenciu medzi regiónmi a musíme ísť týmto smerom aj naďalej. Myslím, že schéma je správna. Čo je dôležité len pozrieť na všetky detaily aj tých prechodných období, pokiaľ ide o prechod z toho cieľu konvergencie na iný cieľ a podobne ale je to veľmi konkrétny problém. Nie je to problém, že by sme potrebovali zadefinovať tie veľké línie a usmernenia. Ďakujem. Thank you very much indeed, Mr. Veľmi pekne ďakujem, pán minister. Ďakujem vám za vašu prezentáciu, za vaše odpovede a všetkým ostatným ďakujem za túto diskusiu. dear colleagues, shall we continue? Vážení kolegovia, môžeme pokračovať. Ideme na bod 5. Okay. Yeah. Miguel? Yes? You want to test the system or not? Yes. Uh, you can say open, we open the vote. Just a test, please. Dear. Len na skúšku. Vážení kolegovia, otvárame hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovali všetci? Once again, the vote is open. Ešte raz, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Ešte nie? Funguje to? Prepačte, ja nemám kartu so sebou. We'll try to take him into account. Okay. We, we will take... Dobre, tak e, my vás e, započítame pri hlasovaní. Môžeme teraz zatvoriť hlasovanie? Dobre.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 Dobre, ideme na bod 5. Správa o Bielej knihe komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy. Dve slova, Európsky rámec pre akciu. E, sa je pán Salator Karona. Máte teda hlasovací zoznam a začneme s pozmeňujúcim návrhom 1. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Prepašte, ja som niekde založil svoju hlasovaciu kartu. Hlasujem proti. OK. Yes, eh, eh, Pán predseda, máme tu úžasné technické zariadenie v miestnosti, ale ja som nikde nevidel výsledok hlasovania. Teda eh, normálne, keď hlasujeme s kartami, mali by sme vidieť na obrazovkách výsledok hlasovania, nemýlim sa? Môžete na to nejako ukázať? We go to the amendment number two. Ideme na pozmeňujúci návrh 2. direct te stellen. Ik wil graag weten hoe de uit... Hm, dovolte hm, mi položiť otázku priamejšie. Rád by som vedel výsledok toho elektronického hlasovania, čo sa týka čísel, počtov. Mohli by ste nám to prečítať? Možno, že to bolo zamietnuté, ja by som rád vedel, že v akom počte hlasov. OK, 22 against and 22 proti a 17 za. Sorry for that, yeah? Prepačte mi to. Pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kto je za? Proti? Zdržal sa? prijatý. Teraz Teraz pozrieme návrhy 5, 6, 3, 4 vypadávajú. Pozmeňujúci návrh 7. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Časť 2. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9. Hlasovanie po častiach. Časť 1. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Časť 2. Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 3, otváram hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa, Prijaté. nie, nie pozmeňujúci návrh, čas 3. Pozmeňujúci návrh 10, otváram hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa, pozmeňujúci návrh 11, otváram hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 12 a ústny pozmeňujúci návrh EPP, aby sa nahradilo slovo develop so slovom reinforce. Otváram hlasovanie, kto je za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 13. Hlasovanie po častiach. Časť 1. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Časť 2. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 13. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 15. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutá. Časť 2. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatá. Časť 3. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutá. Chcete to elektronicky preveriť? Je to v poriadku. Dobre. Pozmeňujúci návrh 16. Ústny pozmeňujúci návrh od pána Kadek, aby sa vložilo slovo lokal pred slovo authorities. Kto je za? Proti? zdržal sa, prijatý. 17. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 18. Ústny pozmeňujúci návrh od spravodajcu vymazať slovo instrument. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. Kompromisný návrh číslo 2. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. sa na 19, 20, 20, 1, 22 vypadávajú. 19, 21 a 22 vypadávajú. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 23. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 24. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 25. A je tu ústny pozmeňujúci návrh od zelených. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 26. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Nie, preveríme. Dobre, preveríme. Otváram hlasovanie. Kto je za? Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Šestnásť za, 22 proti. Je to zamietnuté. Teraz ideme na kompromis 3. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Musíme to preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. 21 za, 17 proti. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 27, 29 a 30 vypadávajú a ideme na pozmeňujúci návrh 28. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 31. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 32. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. 31 za. 8 proti. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 34. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 35. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 36. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 37. Pozmeňujúci návrh 37 vypadáva, pretože 35 bola prijatá a ideme na pozmeňujúci návrh 38. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? prijatý. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 39 a 42 vypadáva. Ideme na pozmeňujúci návrh 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 41. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Číslo 34. 43. E, Kto je za? Proti. Zdržal sa. Musíme to elektronicky preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. 22 za, 18 Proti? Pozmeňujúci návrh bol prijatý. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky. Kto je za? Otváram hlasovanie. Kto je za? Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh prešiel, 29 hlasov za, 8 proti. Ďakujem a blahoželám pánovi spravodajcovi. Prepačte, musím teraz odísť na pol hodinu a môj kolega bude pokračovať s ďalším hlasovaním. Pán piku. technicky. Ja, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt... Vážení kolegovia, dámy a páni, budeme teraz pokračovať s hlasovaním o správe finančnej záujmy, o boj proti podvodom, výročná správa za rok 2008. Budeme hlasovať o oceku 1, pozmenúci návrh 1. Kto je za? Proti? kto sa zdržal, zamietnutý. Hlasujeme o kompromise 1. Kto je za? Proti? Zamietnuté? Prijatý. A tým pádom vypadávajú dvojka, trojka a štvorka a hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? to preveríme. Elektronické hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 5. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 27 za, 13 proti. Pozmeňujúci návrh 6 bol stiahnutý, to znamená hlasujeme o sedmičke. Kto je za? Proti. Pardon, sedmička vypadáva. Sedmička vypadáva. A hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Hlasujeme o deviatke. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Desiatka. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatá. Hlasujeme o jedenástke, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 12, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 13, kto je za, proti, zdržal sa, to dám preveriť a hlasujeme o pozmeňujúcem návrhu 13. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 23 za, 17 proti, teda prijatý. Hlasujeme o 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý 16, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý 17, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý 18, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Teraz konečné hlasovanie. Kto je za? elektronicky. Otváram hlasovanie, pardon. Zatváram hlasovanie. 38 za, dvaja sa zdržali, žiadny hlas proti. Srdečne blahoželám spravodajkyni. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Maschine müsste noch... Ideme na ďalší bod programu. E, ten prístroj musíme znovu nastaviť. A to je návrh e, stanoviska k výročnej správe Európskej investičnej banke za 2008. Spravodajkyňa je pani Krel. Začíname s pozemujúcim návrhom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozemujúci návrh 2 kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. si návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. si návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. si návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Preverím to. Elektronické hlasovanie o pozemnom návrhu 5. Kto je za? Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A si e, návrh e, pri e, rovnakom počte hlasov bol zamietnutý ale e, tým pádom, e, že pán Kelly je za, tak pozmeňujúci návrh bol e, tesne prijatý. A ideme k pozmeňujúcemu návrhu 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. zamietnutý, pardon. Teraz e, konečné hlasovanie elektronicky otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Takže veľká väčšina za, 38 za i dvaja proti, jeden sa zdržal. Mm, srdečne blahoželáme pani kráľa. Ja, wir machen dann weiter mit der Sitzung. Lassen Sie mich... Takže pokračujeme v schôdzi a e, Dovolte mi ešte, prosím vás, e, raz vás pripomenúť, že zajtra pokračuje schôdza o 9. Ešte raz to poviem, pretože niektorí ešte nemali slúchadla. Zajtra e, na, e, proti e, tomu, čo máme v programe. Napríklad v mojom programe sa píše, že zajtra nie je schôdza, ale e, to nie je pravda, pretože zajtra ráno e, pokračuje druhá časť našej schôdze. A ideme na bod programu 8. Poľnohospodárstvo v oblastiach s nepriaznými prírodnými podmienkami, osobitné pre skúmanie stavu. A tu máme ako spravdakyňu pani Feragut a ona nám teraz e, prednesie e, svoj návrh stanoviska. Nech sa páči, slovo má spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Predkladáme tento návrh stanovisko rovnako v tej istej línii, ako to predložila Európska komisia aj výbor Agri. Vie, všetci vedia, že poľnohospodárske oblasti sú znevýhodnené a predstavujú 50 spoločnej poľnohospodárskej oblasti sú m, mm, určité m, mm, stredné oblasti, prechodné oblasti s handicapmi, horské oblasti, ale my sa sústredíme na tie prechodné oblasti, e, ktoré majú iné problémy ako ostatné budúcich mesiacoch e, budeme prijímať dôležité rozhodnutia pre budúcnosť SPP. A toto stanovisko vychádza z týchto bodov. Poprvé, je veľmi dôležité pre budúce určovanie finan- kompenzačného financovania, aby sa podstatne znížili existujúce rozdiely medzi udelenou pomocou jednotlivým členským štátom. Hlavným cieľom je princíp súdržnosti, kohezie. Niekde je to 16 eur na hektár v Španielku a niekde 250 napríklad v Belgicku. V závislosti od krajiny tento eh, rozptýl je veľký a sme poukázali práve na tieto rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Potom ďalšia otázka a síce vyľudňovanie. Komisia navrhuje odstrániť toto kritérium a e, sledovať viacej sociálne aspekty mm, rozvoja vidieckej politiky. My si myslíme, že toto vyľadňovanie na túto politiku alebo na tento fenomén sa treba pozerať podrobnejšie, citlivejšie, pretože ehm, táto téma vychádza jednak z prirodzených e, znevýhodnení týchto oblastí. E, sú tu rizika dezertifikácie a to tiež súvisí s vyľudňovaním alebo s odchodom obyvateľstva. Keď chceme jemne prispôsobiť tieto aspekty, tak hovoríme o tom, že chceme vyrovnať alebo nájsť rovnováhu medzi tými, čo chcú e, radikálne reformy a medzi tými, e, ktorí chcú uchovať status quo. Takže chceme akúsi rovnováhu nájsť. A tretí bod, otvoriť prechodné obdobie, ktoré bude dostatočne dlhé, aby jednotlivé oblasti, ktoré nedostávajú túto pomoc vzhľadom na novú klasifikáciu prechodných e, zón, aby mohli mať to prechodné obdobie a aby boli také zmierňujúce opatrenia naplánované pre ne. Ďalší bod aby regionálne a miestne samozprávy boli konzultované rovnako ako jednotlivé poľnohospodárske komunity, ktorých sa to týka. Vieme, že sa vytvorilo 8 kritérií vedeckého charakteru. Sú to biofyzické kritéria. Regióny budú musieť vypracovať mapy, aby zadefinovali podľa toho svoje oblasti a bude veľmi zaujímavé poznať názory jednotlivých miestnych samozpráv na tento postup. Jeden z dôvodov, ktorý použil aj účtovný dvor, je práve rozdielnosť kritérií na stanovenie toho, kedy je určitá zóna prechodná alebo nie. Teraz existuje viacej ako 100 kritérií a na to účtovný dvor poukázal je potrebné zjednodušiť režim a vytvoriť spoločné európske objektívne kritéria. To je pozitívny aspekt návrhu, ale tiež zdôrazňujeme, že členské štáty by mali mať určitý, určitý priestor na pôsobenie, aby si zadefinovali svoje objektívne kritéria, aby každý systém aplikovali na realitu. A pokiaľ ide o to jemné nastavenie, tak ako hovorí správa komisie, hovoríme o zónach, kde technický pokrok prekonal tie prírodzené alebo prírodné nevýhody. Treba vyhodnotiť, e, e, aké náklady spôsobuje takýto technologický pokrok a práve pre tie oblasti, kde je nízky príjem per capita a podobne. Keďže táto správa musí byť stručná, už ja ako spravodajkyňa som vám len telegraficky opísala jednotlivé body tejto správy a teraz bude termín na pozmenujúce návrhy a ja sama tiež predložím pozmenujúce návrhy k tomuto stanovisku, pretože je tu príležitosť na to, aby sme upresnili všetko, pokiaľ ide o zóny so špecifickými handicapmi, lebo vzhľadom na e, reformu, reformu SPP na agendu 2000. Je to taká dvojzmyselná vágná reforma, nehovorí konkrétne o týchto regiónoch. Hovorili sme síce o tých najvzdialenejších regiónoch, ale o týchto regiónoch s tými špecifickými handicapmi je tam taká veľmi vágná definícia, že sú s tým problémy a preto chcem predložiť pozmenujúci návrh. A preto aj v rámci tejto definície napríklad také ostrovy ako Menorka na Baleároch Španielsko nemohli dostať pomoc e, v rámci tejto definície. A teraz bude teda termín na posmenujúce návrhy. Nech sa páči. Ja, dankeschön. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Táto lehota na pozmeňujúce návrhy je 2. február a stanovisko sa bude hlasovať 22. februára. A teraz však chcem ešte kolegov, ktorí majú záujem, e, im dať slovo. Pán Alfonzi začína. Ďakujem, pán predseda. Naša skupina bude veľmi presne sledovať osu tejto správy E, takisto budeme hovoriť aj o kritériách a o e, veľkom, e, veľké, veľké odľahlosti zón spotreby. Budeme skúmať aj možnosti prispôsobenia sa miestnym podmienkam, flexibility, opatrení, ako aj revalorizácii pomoci v prospech znevýhodnených prírodných oblastí. Je potrebné, aby práve výrobcovia boli príjemcami takejto pomoci, pretože e, existujú rôzne oblasti, napríklad v Škótsku sú rôzne rôzne eh, farmy, kde eh, nie je celkom presne rozdelená táto pomoc z európskych fondov. Je potrebné, aby sa tieto fondy zamerali skutočne na výrobcov polnospodárstva. Ďakujem. Ďalší na zozname je pán Orur. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Táto správa má za cieľ predovšetkým prispôsobiť nové kritéria a vymedziť e, prírodne znevýhodnené oblasti. Hovoríme o 8 kritériách a ja by som tu chcel položiť e, jednu otázku e, pričom sa však domnievam, že spravodajca už odpovedal na jednu z otázok, ktoré som chcem položiť, ale napriek tomu si ju chcem overiť. Na webovej stránke DG poľnohospodárstvo sa e, nachádzajú mapy zón, ktoré sa považujú za prírodne znevýhodnené. Sú to oblasti v Bulharsku, v Rumunsku, ale aj štyri francúzske e, najodľahlejšie regióny. E, takže tieto sa tiež považujú za zóny, ktoré sú oprávnené na využívanie týchto prostriedkov. Čiže moja otázka sa týka toho, či e, prijatie nových kritérií nejakým spôsobom môže zmeniť e, súčasnú situáciu. A posledná poznámka. E, keď hovoríme o kritériách, nemohli by sme k ním pridať aj kritérium pôd, ktoré sú silne znečistené napríklad chemickými látkami alebo látkami, ktoré sú škodlivé pre zdravie. Či by nebolo toto ďalšie kritérium, ktoré by sme tu mali zaradiť? Ďakujem. A ešte nejaké ďalšie slo- otázky? Pán Obermajer má teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Pani spravodajkyňa tu načala veľmi dôležitý bod a e, to v oblasti kvalitatívneho e, zlepšovania regiónov a ten vedie ku kvalitatívnemu zlepšeniu regionov a to sa týka technického vybavenia. Ona e, to e, dobre podchytila, ale má to e, veľké nebezpečenstvo, pretože aj technické vybavenie môže viesť e, k veľkým problémom pre trvalo udržateľné využívanie týchto regionov a poľnohospodárskej štruktúry. A e, ja mám na mysli e, ťažšie a väčšie m, automobily, e, ktoré keď sa e, nasadzujú, tak môžu viesť e, k technickému zlepšeniu a lepšiemu spracovaniu ale tiež e, vedú ku e, stlačaniu pôdy a e, to v dlhodobom výhľade vedie k zhoršeniu možnosti obrávať pôdu a tiež možnosti privázať vodu a zavlažovať sú dobré, pretože jej úrodnosť sa zlepší, ale tiež e, to potrebuje ďalšie e, technické zdroje, ale tiež to e, vedie k zostepovaniu istých regiónov, čo z dlhodobého hľadiska nie je veľmi múdre. Teda aj tu treba dávať pozor na to, že čisto technické vybavenie nevedie bezpodmienečne k zlepšeniu udržateľnosti štruktúry regiónov. Zwei Wortmeldungen.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 Chcel by som sa poďakovať autorovi za e, tento veľmi e, dobrý dokument. Môžem e, vyjadriť plný súhlas s tými šiestimi bodmi, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska zlepšenia regionalizácie. Najmä k bodom 2 a 3 by som, by som však chcela položiť otázku. V bode 2 sa hovorí o vyľudňovaní a o tom, že by sa malo vnímať ako kritérium. Nakoľko konkrétne a nakoľko relevantné je podľa vás toto kritérium e, vyľudňovania a čo si o ňom myslí komisia. K bodu 3 Prosím o spresnenie. Hovoríte o prechodnom období. Aké dlhé by malo byť toto prechodné obdobie? Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. A posledný k tejto téme sa hlasí pán Oleničák. Ďakujem bardzo. E, otóż warto zwrócić uwagę. Veľmi pekne ďakujem. Program, ktorý by mal podporiť znevýhodnené regióny, sa priamo týka e, výrobcov v polnospodárstve, farmárov. Hovoríme o podpore na plochu e, na jeden hektár pôdy e, v malých e, farmách e, vo výške maximálne 100 až 150 eur na hektár. Hovoríme pri najmenšom o nových členských štátoch. Chcel by som zdôrazniť, že tieto prostriedky by mali smerovať priamo do e, výroby a neprispievajú k udržiavaniu regionov a ich eh, obyvateľov neprispievajú k tomu, aby ľudia zostávali eh, v danom regióne a aby sa zabránilo procesu vyľudňovania. Pokiaľ ide o budúcnosť. Eh, musíme uvažovať o spoločných opatreniach, tak pre orgány miestnej samozprávy, ako aj pre farmárov, ktorí by mali spoločne pracovať na dosahovaní e, spoločných cieľov. Možno, že by bolo potrebné sa na to zamerať v budúcnosti a na to, aby finančné prostriedky z tohto programu nesmerovali výlučne k farmárom, pretože takto sú rozkuskované, pretože e, máme dočinenia s veľmi veľkým počtom e, polnospodárských výrobcov a s týmito uh, prostriedkami sa nedá veľa dosiahnuť, preto musíme uh, prehodnotiť ciele tohto programu. Ďakujem. Ďakujem za tento príspevok. Než e, príde spravodajkyňa, má slovo Európska komisia. E, vidím tu e, zástupcu komisie, takže máte slovo a potom spravodajkyňa ešte uvedie svoj súhrn. Ďakujem, pán predseda, za možnosť tu uviesť vyjadrenie musíme tie e, opatrenia pre znevýhodnené oblasti vidieť v súvislosti celej politiky e, pre e, rozvoj polnospodárstva. Táto politika rozvoja vidieckých regionov samozrejme riešia otázku hospodárskeho rozvoja týchto oblastí. Jeden e, účastník v debate e, vyjadril možnosť e, rozvíjať stratégiu rozvoja vidieka v rámcoch tejto stratégie politiky, ktoré sa naplňajú v regionálnych programoch a v týchto programoch je e, počet e, znevýhodnených toho regiónu jedným e, z opatrení v rámci viacerých opatrení. A preto sa musíme opýtať, že aké majú účinky tie opatrenia vyplácania náhrad e, dnes a dnes pri terajšej právnej situácii e, toto vyplácania pre e, náhrady a vyrovnávanie je zamerané na prírodné znevýhodnenia regionov a nie na iné znevýhodnenia ako napríklad odľudňovanie týchto oblastí. Toto opatrenie bolo zo strany Európskeho dvora auditorov veľmi kritizované kvôli rozmanitosti uplatňovaných národných kritérií. Preto sme sa pokúsili e, prijať e, objektívne a robustné kritériá na európskej úrovni a e, v rámci dlhodobého procesu s členskými štátmi aj s vedcami, ale aj v rámci verejného pripomienkovacieho konania s koncentráciou gestorských výberov sme sa pokusili vypracovať tieto kritéria a tieto kritéria sa teraz v členských štátoch testujú. Otázka, do akej miery sa e, majú podporovať e, regióny, v e, ktorých prírodné znevýhodnenia boli prekonané alebo napravené vďaka našim opatreniam, teda, ktoré napríklad v minulosti boli na tom zle, ale dnes vďaka odúneniu sú veľmi produktívne a úspešné oblasti. Tak ja myslím, že túto otázku treba preskúmať teda, že bude mať e, ťažkosti zistiť, že prečo vysokoproduktívne oblasti, kde e, výrobcovia dobre zarábajú, prečo tieto oblasti aj v budúcnosti majú dostávať náhradu za e, prírodné znevýhodnenie. A v súvislosti s touto otázkou aj toto doľaďovanie, o ktorom sa tu hovorilo, budeme musieť sledovať toto doľaďovanie, aby sme tieto opatrenia e, ďalej správne uplatňovali. Teda musíme tu byť veľmi opatrní e, pri uplatňovaní e, národných kritérií pri ohraničení týchto regiónov. Toto bol hlavná, hlavný argument kritiky účtovného dvora, dvora auditorov. Je to tiež dôležité položiť si otázku, či dodatočné podmienky klasifikácie tohto regiónu môže byť uplatnené aj na národnej úrovni, potom ako bol tento eh, región eh, ohraničený a vyčlenený, ale na eh, národnej úrovni by sme tu s tým mali značné problémy. Vzhľadom na tie lehoty na prispôsobenie a prechodné obdobia, myslím si, že teraz sme práve v strede procesu a členské štáty nám najprv musia predložiť karty, ktoré na základe simulácie kritérií zostavili. A potom e, nastane intenzívny dialog e, s členskými štátmi a potom tie výsledky vyhodnotíme predtým, ako e, budeme ďalej postupovať s vypracovaním právneho návrhu. A myslím, že to je aj otázka prechodných lehot pre oblasti a regióny. To bude e, dôležitý bod, ale v terajšej dobe stanoviť e, tie prechodné lehoty e, by bolo predčasné. Ja, danke, danke Ďakujem, pán Pilke z komisie. Tu e, odznelo e, pár zaujímavých reakcií na to, čo povedali kolegovia. A teraz e, nakoniec má slovo ešte e, pani spravodajkyňa Estera Sferagut. Gracias, presidente. Un poco al hilo de lo que ha marcado la... Ďakujem, pán predseda. Na základe toho, čo naznačila komisia aj na, na vystúpenia kolegov o vyľudňovaní sme už hovorili aj so spravodajcom z Agri a táto téma nie je v správe zachytená, ale v našej správe hovoríme, že to vyľudňovanie je veľmi dôležité. Ak to budeme chápať ako to jemné doľaďovanie, urobí sa tá mapa, urobia sa tie kritéria, tak ako to stanovila vedecká skupina v spoločnom výskumnom centre a potom sa robí to jemné dolaďovanie pre vyľudňovanie. Prvý kolega to spomenul, myslíme si, že je to podstatné a nie je to zachetené v správe Agri. A podľa nás je dôležité, aby to tam bolo. Lokálna adaptácia tiež veľmi dôležitá, samozrejme stanovisko členských štátov a adaptovať všetky mapy na skutočnosť tejto, tohto regiónu a členského štátu. To je vlastne aj cieľ pre tie najznevýhodnejšie oblasti a tie štyri najzdelenejšie francúzske oblasti a mapa regiónov, či to môže zaistiť to, čo si želáme podľa mojich informácií tých 8 absolútne vedeckých kritérií, na základe nich sa bude robiť nová úprava. Neviem, či rúb sú už katalogizované ako oblasti s tými špecifickými handicapmi alebo nie. Vieme, že sú tie prechodné horské oblasti a potom špecifické oblasti a žiadali ma, či by bolo možné začleniť zóny, ktoré boli znečistené chemickými látkami Európska komisia poverila výskumné centrum, aby e, vypracovalo viaceré klimatologické a iné kritéria, aby sa mohli takéto stanoviť. Vytvorila sa hodnotiaca skupina a táto preštudovala pôdy, terén, pozemky a tak ďalej práca bola koordinovaná tým výskumným centrom a vypracovalo sa tých 8 kritérií, e, ktoré na základe určitých hodnôt e, podľa nich e, stiažujú prácu v týchto oblastiach. Je potrebné, aby sa tu viedlo do praxe, ale samozrejme je potrebné počúvať aj stanovisko členských štátov. No a ako dlho by trvalo prechodné obdobie, k tomu som sa ja nevyjadrila Záviselo by to od mapy, od definitívnych výsledkov a od následnej, eh, následného vyhodnotenia, ale naša práca v každom zmysle je vítaná a môžeme takto vypracovať alebo vylepšiť znenie tohto stanoviska. Myslím aj v tom vyľudnení, myslím, keď pôjdeme týmto smerom, tak je to správne. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank. Dann können wir... Ďakujem. Takže môžeme tento bod programu uzavrieť a tie lehoty už som e, uviedol. A teraz ideme na bod programu 9. A tu máme správu, návrh stanoviska o udržateľnej budúcnosti dopravy Spravodajca je Sean Kelly a on nám teraz predstaví túto tému. Uh, thank you, Mr. President. Um, Ďakujem, pán predseda. Uvedomujem si, že už je pomerne neskoro, takže dúfam, že to nebude trvať príliš dlho. Uh, som skutočne veľmi rád, že som mohol sa zapojiť do tejto dôležitej správy. Všetci vieme, že kohezná politika a regionálny rozvoj majú veľa spoločného s dopravou, ale e, práve doprava je kľúčovou e, súčasťou koheznej politiky, kompetitívna e, a dobrá E, doprava môže prispieť k vyváženému regionálnemu rozvoju, môže podporiť e, podnikanie, a môže, e, sám poznám veľmi dôverne región, kde je to veľmi dôležité, pretože sa to vzťahuje na môj vlastný volebný odbor. O, o E, vítam e, iniciatívu komisie, pokiaľ ide o udržateľnú dopravu a e, systém, ktorý je vedený technologickým rozvojom a ústretovosťou voči užívateľom. Toto sú veľmi dôležité body. Tento vývoj musí byť vedený technológiou, ale môže to takisto znamenať zvyšenú efektívnosť e, využívania palív a e, samozrejme musíme e, mať na srdci aj ústretovosť voči užívateľom. Pokiaľ ide o regionálny rozmer, tu sa kladie dôraz na zvýšenie mobility, hlavne pre ľudí, ktorí cestujú za prácou a takisto Takisto e, sa kladie dôraz na námornú politiku. Takisto sú tu ďalšie e, priority, ako je intermodálnosť a širšie používanie zmiešaných typov dopravy s dôrazom na železničnú dopravu. Naše cesty e, takisto musia fungovať veľmi dobre, najmä v cezhraničnom e, styku, čiže je potrebné venovať pozornosť aj tejto otázke. E, v roku 1921 sa e, začal rozvíjať e, začala rozvíjať cestná sieť a v rámci mierového procesu v našej krajine e, e, sa e, budovali cesty z Dublinu do Belfastu. Takisto sa musí zabezpečiť miestna infraštruktúra a musíme prihliadať aj na význam leteckej dopravy, najmä pokiaľ ide o spojenie s najodľahlejšími regiónmi. Nemôžeme zabúdať na dopravnú eh, infraštruktúru eh, v týchto odľahlých regiónoch Ehm, takisto ehm, je potrebné budovať aj regionálne letiska, čo, patrí, čo platí napríklad aj pre ehm, moju vlastnú oblasť. V posledných 20 rokoch došlo k rozmachu leteckej dopravy predovšetkým vo vzťahu k liberalizácii tohto trhu, ľudia viac cestujú, ale má to aj nevýhody spojené s obrovským nárastom uhlíkových emisí čo nie je v súlade s cieľmi programu 2020. E, takže tomu takisto treba venovať pozornosť. Možno to robiť napríklad prostredníctvom budovania vysokorýchlostných železníc E, vieme, že takéto e, snahy boli úsilné, úspešné napríklad v súvislosti s euro starom, pretože ľudia e, sú skutočne veľmi nachylní využívaniu práve tohto e, typu dopravy a preto si myslím, že vysokorýchlostné železnice by mali byť jedným z hlavných smerov ďalšieho rozvoja. E, kohezná politika sa však netýka len budovania dopravných sietí. Na druhej strane však bez budovania týchto sietí nemožno hovoriť o skutočnej e, súdržnosti. A teraz som pripravený odpovedať na prípadné otázky kolegov. Ďakujem. Ja, danke schön, Herr... Ďakujem, pán Kelly. A teraz e, máme rôzne prihlášky do diskusie, dokopy 5 a um, začína pán Manes. Ďakujem, pán predseda. Uh, ja by som chcel upriamiť e, pozornosť e, nášho spravodajcu na viacero veci, ktoré, ako dúfam, e, sú relevantné. Chcel by som sa zmieniť o druhom bode toho, o čom ste hovorili. Hovorili ste o cezhraničných projektoch. Projekty TEN znamenajú, že sa prepájajú krajiny. A ako povedal kandidát na funkciu komisára hovoril, že by sa mali zlepšiť práve tieto cezhraničné prepojenia a ich efektívnosť. Chcel som sa vyjadriť aj na tému železničnej dopravy. Jedným z najväčších problémov je liberalizácia. Nie je možné napríklad e, objednať si e, želez, listok na vlak rovnakým spôsobom, ako si môžete objednať e, listok na lietadlo Eh, sú tu isté návrhy, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby európsky občania mali možnosť využívať celý európsky železničný systém. Hovoríme však, nie, mali by sme hovoriť nielen o námornej doprave, ale mali by sme hovoriť aj o vnútrozemskej vodnej e, doprave, pretože e, v Európe sa značný objem prepravy deje práve e, po vnútrozemských vodných cestách po riekach a netreba zabúdať ani na tento aspekt keď hovoríme o nových technológiách. A tá posledná vec sa týka leteckej dopravy. Hovorili ste o regionálnych a perip perných letiskách. Toto je závažná otázka, ale zdá sa, že najväčším problémom je program Clear Sea a ako sa bude v tomto programe riešiť e, tento e, problém z hľadiska priorít, to znamená znižovania znečistenia vzdušia a ako to budú riešiť e, tie spoločnosti, ktoré v súčasnosti prevádzkujú leteckú dopravu. Tu by som chcel zdôrazniť, že e, je veľmi dôležité e, venovať sa tomuto problému aj v, a aby e, sa tým zaoberala aj výbor pre dopravu. Ďakujem za, odpoveď, teraz, za otázku. Teraz pán Kordes Lastra. Ďakujem. Chcel by som zdieľať Ehm, ten citlivý prístup so spravodajcom aj s kolegami a chcel by som nástojiť na významnej úlohe dopravy ako spôsobu na sociálnu kohéziu, na to, že dáva rovnaké príležitosti a že je dôležitá aj pre európsky projekt. Myslím, že dopravná politika musí zbližovať občanov a európske teritória a rád by som spomenul najvzdialenejšie oblasti, tak ako to robil pán Kelly, kde si myslím, že by sa malo vyvinúť špeciálne úsilie pre špecifickú konkrétnu politiku pre tieto oblasti. Upresním, pokiaľ ide o predrečníka, hovoril o malých problémoch e, dopravnej politiky, cezhraničnej alebo nadnárodnej politiky. V tomto výbore už hovoríme o makroregiónoch a myslím si, že nadnárodné projekty sú dôležité pre rozvoj dopravy v Európe. Ďakujem. für die Anmerkung. Ďakujem za túto pripomienku. Jan Ulbricht má slovo. Uh, yes, Chairman, uh, I would like to... Uh, Áno, pán predseda. Chcel by som pozornosť pravdajcu uh, upriamiť na skutočnosť, že pred uh, niekoľkými mesiacmi sme pracovali spolu s výborom pre dopravu na mestskej mobilite, čo je veľmi dôležitá otázka najmä pre niektoré členské štáty. E, niektoré štáty však odmietli sa vôbec zapojiť do tejto diskusie, pretože tvrdili, že v súlade s princípom subsidiarity e, to spadá do kompetencií e, miestnych orgánov, e, miestnej samozprávy a že preto by sa tým vôbec nemala, nemalo na tejto, by sme sa tým na tejto úrovni nemali zaoberať. Ale a pokiaľ ide o dopravné služby, možno by sme ako parlament mali položiť otázku, aké sú závery správy o meskej mobilite, pretože pokiaľ viem, bola vypracovaná takáto správa pomerne rozsiahla a neviem, aký je ďalší osud. Nemali by sme opakovať to, čo sme už e, urobili pred niekoľkými mesiacmi v Európskom parlamente. Takže mohli by, mohli by sme snáď e, e, požiadať o to, aby sme boli informovaní o tom, aké závery boli prijaté v súvislosti s našou aktivitou v oblasti mestskej mobility. Ďakujem, pán Obermeier. Ďakujem pri tomto určite ambicioznom a dobre navrhnutom návrhu. E, mi chýba e, pár vecí v konkrétnej formulácii tento návrh cituje alebo tvrdí, že e, to je e, veľmi dôležitá stratégia e, pre budúcu udržateľnú dopravu a treba ju vypracovať a hovorí sa tu o plánovaní infraštruktúry a o vysokocenných infraštruktúrnych dielach pre občanov. Ja v tomto návrhu však mi chýba úvaha o tom, že čo chceme alebo čo by sme mali podporovať tak medzi e, týmito e, by sme mali aj e, výkonnosti dopravy podporovať a menovite vznik a zdroj dopravy. A tu viem, že z komunálnej politiky mám skúsenosti, že ľudia nejazdia len zo zábavy autom, ale je to pre nich nutné kvôli tomu, že miesta ich práce, bývania a tiež ob komúny alebo spoločenstva sú veľmi zle položené a preto je dôležité, aby e, sme pri regionálnej politike e, jasne e, venovali pozornosť tomu, že to môže viesť k ťažkému riešeniu, to znamená zapracovanie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 Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi ambiciózny návrh. Je veľmi ľahké súhlasiť e, s tým, čo hovorí, ale chcela by som sa v krátkosti zmieniť o bode 7, ktorý sa týka dostupnosti najodľahlejších regiónov a námornej e, dopravy. Je to samozrejme dôležité, ale dôležitá je aj vnútrozemská Eh, doprava, námorná doprava, ale nie len eh, riečná doprava, eh, musíme sa venovať aj doprave po jazerách. A myslím si, že to by tak, taktiež malo byť súčasťou záverečného textu. Ďakujem. Posledno sa hlási pani Daly. Merci, monsieur. Ďakujem pánovi Kelimu za vaše stanovisko. E, rada by som upozornila vzhľadom na neúspech v Kodani. Toto stanovisko nám dáva príležitosť, aby sme premysleli dopravnú politiku globálnym spôsobom. Myslím si, že treba posilniť železničnej infraštruktúry, aby boli schopné čeliť výzve klimatických zmien a oteplovaniu. Nemali by sme e, zbytočne financovať tie cestné infraštruktúry, samozrejme okrem tých oblastí, kde je to nevyhnutné. V mestách treba posilniť kvalitu mestskej hromadnej dopravy, aby sme štvrti, štvrte prepojili hlavne tie znevýhodnené a politika udržateľnej dopravy má e, zabrániť nadmernej urbanizácii a problému e, dopravy vo veľkých mestách. A tiež by som nástojila na decentralizácii prístavných aktivít a mali by sme podporovať e, dopravu na krátke vzdialenosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ja, nochmal ein Plädoyer für die Schiene. Ešte raz e, tu orodujte za kolegu dopravu a teraz pred e, spravodajcom e, slovo ešte raz komisia. Pán Sandonafo, ak som nesprávne vyslovil vašu meno, tak sa ospravedlňujem. Well, I, I, Môžem povedať len toľko, že veľa z tých eh, poznámok, ktoré tu odzneli na Margo otázok, ktorým sa budeme venovať, eh, súvisia s eh, monitorovaním budúcnosti oznámenia o doprave. Je to prvý dôležitý krok k prijatiu Bielej knihy o doprave, ktorá by mala byť vydaná začiatkom roku 2011. Toto oznámenie teda treba vnímať takýmto spôsobom a tešíme sa na eh, vstupy a príspevky parlamentu k eh, vypracovaniu tejto Bielej knihy. Ďakujem za pripomienku komisie. A teraz má slovo e, pán spravodajca, pán Kelly and particular thanks to Ďakujem eh, a eh, pán predseda, ďakujem hlavne kolegom, ktorí eh, prispeli k tejto diskusii a predložili niektoré veľmi dobré návrhy, ktoré treba brať do úvahy. Chcel by som sa vrátiť napríklad k otázke vysokorýchlostných železníc, ako aj klimatických zmien, uhlíkových skleníkových eh, emisí a takisto k tomu, o čom ste hovorili, že eh, železničná doprava musí byť ústretovejšia voči užívateľom, že musí byť ľahšie e, zarezervovať si e, lístky na vlak. Neviem, prečo e, k tomu nedošlo a prečo by to malo byť e, ťažšie než v iných eh, typoch dopravy. Takisto pokiaľ ide o riečnú dopravu, ako aj dopravu po jazerách, to sú takisto relevantné otázky a eh, je potrebné, aby sa zohľadňovali aj tieto prípady. Súvislosť medzi leteckou dopravou a klimatickými zmenami a programom eh, čisté nebo, otvorené nebo, to je takisto jedna z e, alternatív, e, ktorým treba venovať pozornosť. E, mnohé z týchto návrhov skutočne boli vysoko relevantné, vrátanie napríklad poznámky týkajúce sa meskej mobility, ako aj dostupnosti oľahlých regiónov. To sú všetko dôležité veci a chcel by som sa poďakovať Eh, za tieto eh, návrhy a som veľmi rada, že eh, som veľmi rád, že táto správa sa stretla s uznaním a dúfam, že jej výsledkom bude prijatie lepšej politiky v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem predseda, k tomu nemá nič dodať, len to, že eh, bez dobre vybudovanej siete eh, ciest nefunguje ani to najlepšie kolejové spojenie. To mi len napadlo eh, v súvislosti s týmto zavrom. Teraz ideme na ďalší bod, ale predtým ešte upozorním na lehoty. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 2. februára a budeme hlasovať v, v, v regionálnom výbore 22. februára. A tým pádom sme vybavili tento bod e, programu a teraz ideme na ďalší bod a to zmena nariadenia e, číslo 247 lomeno 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdelenejších regiónoch únie. Tu pripravil pán Taxera návrh stanoviska. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Dovolte mi, aby som sa stručne s vami podelil o kľúčové body tohto návrhu zmeny nariadenia 247 z roku 2006, pokiaľ ide o osobitné opatrenie v oblasti polnohospodárstva pre najvzdialenejšie oblasti. Tieto opatrenia vychádzajú z článku 347 Lisabonskej zmluvy, kde sa uvažuje práve o takýchto regiónoch, ktoré majú neustále ťažkosti Vychádza sa z ich geografických špecifík, to, že sú to často ostrovné oblasti, že ekonomicky závislia, závisia od určitých teritórií, závisia od služieb a tak ďalej. Myslím, že sa zhodneme, že ustanovenia tohto nariadenia musia uvažovať o špecifických opatreniach pre tieto oblasti a mali by sa snažiť, aby tie miestne trhy sa rozvíjali a nemali by tieto opatrenia viesť eh, k narúšaniu hospodárskej súťaži, pretože tam eh, to, čo sa produkuje, sa aj produkuje, aj spotrebuje lokálne. Toto opa- tieto opatrenia sú veľmi technické, len niekoľko základných bodov spomeniem. Všeobecne môžeme povedať, že súhlasím s návrhom komisie v prvom rade v možnosti, že na Azoroch je možné používať nerafinovaný e, trstinový cukor do rafinérií a rozšírenie výnimky pre Kanárske ostravy, pokiaľ ide o mliečné výrobky. A tiež sa umožňuje ostrovu Reunion produkovať produkovať mlieko za určitých špecifických podmienok. Je tam 6 pozmeňujúcich návrhov, ktoré by som mal prediskutovať s tieňovými spravodajcami. Dve, dva pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o návrh komisie. A dve súvisia s nariadením. Prvý pozmeňujúci návrh sa snaží odstrániť asymetrický prístup k Azorom a k Madejre. A tiež ďalší oblast. Po druhé, spoločná organizácie trhu a špecifické opatrenia pre poľnohospodárske trhy, to je druhý pozmenujúci návrh. A to súvisí s tým, že treba aplikovať retroaktívne toto nariadenie. A tretí pozmenujúci návrh chce e, špecifikovať, že či e, prvotné výrobky alebo spracované výrobky sa môžu exportovať z týchto oblastí. Štvorka a peťka chcú e, zlepšiť e, systémy zásobovania, aby tieto krajiny boli rýchlejšie a lepšie zásobované a aby lepšie zabezpečovali miestne trhy. Tieto tri pozmenujúce návrhy uvažujú o aktualizácii tých regulovaných výrobkov a teda výrobkov, ktoré budú dovážané a vyvážané z týchto oblastí. Tiež sa zdôrazňuje, že množstva sa majú stanoviť na základe vývozu a dovozu rokov 89, 90 a 91. Tieto pozmeňujúce návrhy chcú, aby tieto produkty špecifického režimu sa aplikovali pre najvzdialenejšie oblasti. Chceme samozrejme vychádzať zo skúseností, ktoré sa získali a zároveň pri tomto nariadení 247 chceme otvoriť cestu ďalším nariadeniam, kde sa hovorí o iných oblastiach. Ďalší aspekt zníženie termínu z 90 na 30 dní pre určitý druh pomoci, tak ako je to v zrevidovanom návrhu tohto nariadenia. V, sme v takej prvej fáze rozpravy a ja ako spravodajca som vám k dispozícii aj tieňovým spravodajcom, aby sme prediskutovali všetky detaily, pozmeňujúce návrhy, ktoré by ste chceli predložiť. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege. Srdečná ďaká, pán kolega. A ako prvý na zozname má slovo pán Horal. Oui, euh, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že v plnom rozsahu uh, zdieľam názor spravodajcu, pokiaľ ide o cukor pre Azory a mliečne výrobky pre Kanárske ostrovy. Pokiaľ ide o predlženie povolenia udeleného e, Madeire, tu chápem úplne úmysel e, spravodajcu, ale chcel by som e, získať viac informácií o pôvode a cieli tejto žiadosti. E, pretože pokiaľ ide o ostrov Reunion, bol som informovaný, že e, po epidémii e, za, bolo utratených 20 e, tisíc kráv. A Eh, ale nebola eh, táto eh, otázka transparentne prezentovaná, pokiaľ ide o náklady, čiže pokiaľ ide o povolovanie týchto nákladov a využívania sušeného mlieka, myslím si, že je potrebné aby sme mali viac informácií o čerstvom mlieku v porovnaní s, zasušením. E, myslím si, že tá požiadavka by mala vysť buď z, od, vysť od francúzskej vlády alebo od vlády La Réunion, ale v každom prípade potrebujeme viac informácií o dôsledkoch e, uvedeného opatrenia na miestnú produkciu. Je pravda, že súčasný dopyt po mlieku na tomto ostrove nie je úplne e, pokrytý, ale v každom prípade je potrebné prijať isté opatrenia vo svetle e, príslušných informácií. Toto je všetko, čo som chcel povedať, pán predseda. Tam... Ja, herzlichen Dank für die Wortmeldung. Ich habe jetzt auf der Liste... Ďakujem za vystúpenie a teraz je na zozname pán Tyrolín. Bitte schön. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Prvé slova sú na to, aby som pogratuloval spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu a zdieľam názor, pokiaľ ide o posilnenie princípu subsidiarity, ktorý je odôvodnený v prípade RUP. A tiež si myslím, že je potrebné lepšie adaptovať potreby trhu, aby sme zvýšili účinnosť tých vynimočných opatrení a preto by som si dovolil sa vrátiť k úvodnému textu, kde je zmena článku 19.4 pôvodného nariadenia. To sa týka teraz už len Madéry. A požiadal by som e, rozšírenie aj pre Reunion pretože produkcia čerstvého mlieka e, sa často robí zo sušeného mlieka z únie. Táto výnimka je legitimná, ale možno by sme potrebovali presnejší k tomu názor a informácie, ale žiadal by som, aby sme toto rozšírili aj na ďalšie dom francúzske, na Guajanu a Antily. A preto navrhujem jeden pozmenujúci návrh k stanovisku nášho parlamentného výboru. Ja, vielen Dank für diese Anregung. Ďakujem pekne za tento podnet a ešte mám e, na zozname prihlásených pani Krece. Prepašte, ak som to zle vyslovil. Ďakujem, pán predseda. V tejto správe sa hovorí o troch veciach. Je to víno, cukor a mlieko. Pokiaľ ide o víno, tu z veľkej časti zdieľam odporúčania. Samozrejme, e, nechceme e, podporovať kočovanie v niektorých e, regiónoch ale zároveň by sme mali hovoriť o otázke prispôsobovania sa klimatickým zmenám v EÚ. Toto opatrenie by takisto možno mohlo byť e, preskúmané e, v tejto súvislosti a ďalej, pokiaľ ide o e, destiláciu, tu by som chcel a, a pokiaľ ide o cukor, tu mám otázku, e, prečo sa o tejto otázke nehovorí v v prípade Madery a Azorov. E, ale toto je otázka týkajúca sa vína. E, keď sa vrátime k cukru, tak v správe sa o tejto otázke hovorí, ale potrebujem presnejšie informácie týkajúce sa uh, otázky, odkiaľ bude privážaná e, cukrová trstina a či táto trstina e, príde z iných vzdialených oblastí a čo si komisia myslí v tejto súvislosti o krajinách eh, a eh, CT. Pokiaľ ide o tú poslednú otázku a to mlieko, mám tu viacero otázok. Sme si skutočne istí, že eh, tých výrobcov je tak málo, že neumožňujú zabezpečiť ehm, dostatočné dodávky a akým spôsobom sa chránia malí e, výrobcovia v prípade, že sa povolí dovoz e, sušeného mlieka. A ďalšia otázka je, či by sme nemali skôr poskytnúť podporu e, miestnym výrobcom, namiesto toho, aby sme podporili dovoz e, sušeného mlieka. Čiže mám viacero otázok, ktoré nie sú e, vysokotechnické. Ja, als wirklich letzter... A ako naozaj je posledný rečník, pán Hervis, nech sa páči. Obrigado, Sr. Para pronunciar sobre este projeto parecer... Sobre... Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa vyjadril k tomuto stanovisku a k špecifickým opatreniam. Myšlienky spravodajcu sú dobre doplnené inými myšlienkami iných kolegov a odrážajú vyhodnotenie existujúcich potrieb týchto najvzdialenejších oblastí. Sú to veľmi špecifické potreby o to, a teda akým spôsobom im treba vyhovieť a ako ich pokryť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby náš výbor vypracoval takéto stanovisko Toto vyhodnotenie musí brať do úvahy tie najcitlivejšie body, ktorým sa venovali regióny a krajiny pre tieto opatrenia. A nesmieme zabúdať na rovnováhu, ktorú treba udržať. Hlavne, keď to potom spracuje Agri a keď to prebehne spolurozhodovacím procesom, ktorý dúfame uspokoje všetkých a ktorý bude v prospech regiónov. To je môj príspevok. Ja, das war der letzte Redner. To bol posledný rečník eh, spomedzi kolegov a teraz eh, za komisiu má slovo pani Imperia. Thank you very much. And thank you. E, veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj výboru za námety e, tém na diskusiu pri e, v súvislosti s návrhom stanoviska. My sme si ho pozorne preštudovali a myslíme si, že niektoré z vecí, ktoré obsahuje, presahujú rámec predloženého návrhu. Napriek tomu im komisia bude venovať e, veľkú pozornosť. Ako už bolo povedané, tento návrh je nanajvyš naliehavý, pretože väčšina z jeho ustanovení je odvodená zo žiadosti členských štátov, čo znamená, že výrobcovia by potrebovali dostať odpoveď už v priebehu tohto roka a preto chceme, aby toto nariadenie bolo prijaté čo najskôr. Na druhej strane komisia už pracuje na eh, prepracovanej verzii tohto nariadenia v nadväznosti na e, nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy a nové otázky súvisiace so subsidiaritou. Čiže z tohto pohľadu e, musíme prepracovať text a budeme pritom brať do úvahy aj vaše pripomienky. Teraz sa pokúsim odpovedať na, na niektoré z otázok, ktoré položili členovia výboru. Napríklad, pokiaľ ide o sušené mlieko, e, ktoré môže eh, La Réunion používať na prípravu čerstvého mlieka sa dováža tak do La Réunion, ako aj do ďalších eh, francúzských zámorských eh, oblastí. Nie je to nič nové, je tu už dosiahnutá istá rovnováha Otázka je však, ako eh, spotrebu tohto rekonštutiovaného mlieka eh, dať eh, k dispozícii, či povoliť pre spotrebu populácie. Niektoré oblasti, napríklad Madeira a ďalšie, majú špecifické podmienky, ktoré neumožňujú dostatočnú produkciu mliečných výrobkov. Hoci e, napríklad na Madére sa v tomto smere e, robia e, výrazné opatrenia, nie sú však dostatočné, pretože podľa mojich informácií miestna produkcia pokrýva zhruba len 20 potrieb, čiže a takisto ostrov La Réunion musí dovážať dodatočné sušené mlieko, ktoré sa potom e, rekonštituje e, v miestnych podmienkach. Pokiaľ ide o žiadosť Martiniku o derogáciu, komisia nepovaž, nezvažovala toto riešenie, pretože táto derogácia je v podstate výsledkom žiadosti Francúzska, ktorá, ktoré e, potom e, túto derogáciu uplatní vo vzťahu k e, tomuto ostrovu. Pokiaľ ide o mliečne výrobky pre Kanárske ostrovy, tu e, existujú e, niektoré produkty, ktoré nie sú zahrnuté do prvej prílohy zmluvy a preto pre Kanárske ostrovy treba na dovoz týchto produktov osobitné e, povolenie. E, je to produkt, ktorý spotrebová predovšetkým e, nízkopríjmová časť e, obyvateľstva. Španielsko požiadalo o derogáciu a o to, aby bola udelená bez časového obmedzenia. Komisia už v rámci e, zasadnutia rady Španielsku túto výnimku udelila. Pokiaľ ide o víno, tu eh, nemôžem eh, podrobne odpovedať na eh, všetky otázky, ale vaše návrhy posúdime a pokiaľ to bude možné, zaradíme ich do nového prepracovaného znenia nariadenia, ktoré bude Rade a parlamentu predložené v máji alebo v júni. Ďakujem. Ďakujem, žiaľ už nemáme veľa času. Prosím pána Tušeru, aby veľmi rýchlo odpovedal na tieto mnohé otázky. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi rýchlo, veľmi stručne. Zaznamenal som si všetky poznámky od kolegov. Ďakujem za ne. podrobnejšie k tej jednej otázke, pokiaľ ide o mlieko na Madejre, aby ste vedeli, ako to tam funguje. funguje. Miestna produkcia mlieka sa znížila a spracovanie such, sušeného mlieka do tekutého mlieka je veľmi dôležitá budem sa tomu ešte venovať a som samozrejme k dispozícii všetkým, aby som odpovedala aj na ostatné otázky kolegom a zachytím ich do stanoviska. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za túto veľmi pragmatickú odpoveď a teraz chcem ešte upozorniť na to, že lehota na pozemcov návrh je aj tu 2. februára a že 22. februára, aj v tomto prípade, budeme hlasovať o tomto stanovisku. Teraz ideme na posledný program dňa na dnes a to sú e, nové e, vývoj v oblasti verejného obstarávania. A dám slovo Oldrichovi Vlasákovi. Předsedo, dámy a pánové, veřejné zakázky. Predseda, dámy a páni, verejné obstarávanie sú podľa mňa nielen najdôležitejším, ale aj, aj najkomplikovanejšou témou, ktorú v súčasnosti EP a ďalšie inštitúcie riešia. Je to veľmi dôležitá téma, pretože sa týka cirka 16 celkového európskeho HDP. Taký je objem finančných prostriedkov, ktoré verejné orgány utratia alebo minú pri verejnom nákupe, napríklad pri oprave ciest, pri nákupe mestských autobusov, pri nákupe nemocničného zariadenia a tak ďalej a tak ďalej. V našom výbore sa na túto tému pozeráme jednak z pohľadu využívania európskych fondov, ale aj z pohľadu konečných príjemcov, teda miest, regionov a obcí je skutočnosťou, že príjemcovia pri týchto projektoch EÚ si niekedy nevedia rady alebo veľmi často si nevedia rady. Skúsenosti z minulých rokov, nálezy auditorov ukazujú, že zadávanie verejných zakázok je jednou z najrizikovejších oblastí pre realizácii projektov, ktoré získali dotácie z európskych fondov. Najčastejšie chyby pri realizácii takýchto zakázok je nedodržiavanie podmienok výberového konania, chyby v zadávacej dokumentácii alebo rôzne formálne nedostatky. Problém ani tak nie je v nevyhovujúcom právnom rámci, ale skôr v jeho uplatňovaní. Projektoví manažery úradníci v obciach, mestách a regiónoch žiaľ nemajú dostatočné právne vedomosti, odbornú prípravu a zrozumiteľné pokyny pre zadávanie a realizáciu verejných zákazok. Bez znalosti procedúr verejného obstarávania a legislatívy sa ďalej neposunieme. Preto som presvedčený, že je potrebné aby členské štáty podporovali odborné školenia o pravidlách pre zadávanie verejných zákazok a aby nekomplikovali vlastnými zásahmi a ďalšími podmienkami už tak zložitý proces. Veľmi často je problém s netransparentnosťou a byrokracia. Rozlišovanie medzi zmluvami o verejných službách a činnosťami orgánov verejnej moci v oblasti územného plánovania, obmedzovanie miestných a regionálnych e, orgánov o rozhodovaní o tom, ako najlepšie verejné služby poskytovať, problémy s projektami partnerstva verejného a súkromného sektoru. To všetko sú témy, kde samozprávy narážajú na právne striktné až puristické interpretovanie pravidela. To je treba zmeniť. Preto som vychádzal z odborných podkladov európskych zaujímových organizácií, ako je Rada európskych municipalít a regiónov alebo Eurocities. Zaujímal som sa o konkrétne problémy, ktoré samozprávy pri aplikácii riešia opakujúco sa podnety partnerov za tie som vďačný a sú v návrhu. Tiež by som rád informoval, že som o návrhu predbežne diskutoval so spravodajkyňou vo výbore pre vnútorný troch pani, s pani Hajderile, ktorá je tu prítomná, a tiež s tieňovými spravodajcami s pani Sabin Frajen a s pánom Petrom Simonom. Zhodli sme sa na tom, že stanovené ciele vnímame spoločne, princípy samozprávy, zmlumné slobody a slobody medziobecnej spolupráce mali by byť jadrom centre subsidiálnej politiky aj v oblasti verejných zákazok. Európsky rámec plus rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, to je vyhovujúce, ale problémy často prináša nepresná alebo prísnejšia aplikácia európskeho práva v jednotlivých členských štátoch. Nie je teda potrebná kompletná revízia európskeho práva, ktorá by viedla ešte väčšej byrokracii, ale je potrebné podporiť už existujúci, existujúcich predpisov, aby sa jasne aplikovali tieto judikatory, judikatúry. Pardon. S kolegmi budeme v tomto zmysle hľadať e, to najlepšie znenie stanoviska. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše komentáre. Okay, herzlichen Dank. Srdečná vďaka, pán Vlasák. E, traja sa hlásia o slovo. Štyria sa hlásia o slovo. Prosím vás, buďte stručný. Vzhľadom na čas e, začína pán Simon. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcem sa najprv poďakovať pánovi Vlasakovi za e, tento prvý návrh aj za jeho pripravenú spoluprácu a otvorenosť, aby to vopred s nami prediskutovali a myslím, aby sme mohli e, tu e, dospieť k priateľnému riešeniu ako návrhu výboru. Chcem si tu dovoliť tri pripomienky. Jedna sa týka medzikomunálnej spolupráce, to je bod 5 návrhu kolegov vlasák. Kupka. Význam e, komunálnej spolupráce chcem vyzvihnúť. Toto je model organizácie pre trojodržateľné a e, e, efektívne vodné hospodárstvo a tiež má význam pre zvládnutie budúcich výziev v rámci vodného hospodárstva, ktoré narastajú. V tejto oblasti v roku 2007 bol pozitívny nález Európskeho súdneho dvora. To musíme jasne vyjadriť a E, zabezpečiť, že tento e, súdny výrok e, bude sa uplatňovať aj bez výnimky v praxi komisie. Moja druhá pripojenka sa týka bodu 4 návrhu kolegu Vlasáka, ktoré sa zaoberá verejno-súkromný partnerstvami. A tu musím povedať, že obsah toho, čo tu e, napísal kolega, e, bol tiež e, jasný aj v rozhovoroch, až kým som nedostal nemecký preklad a ten neznie správne a preto prosím vás kontrolujte všetky jazykové verzie. Tu sa píše pán kolega o súkromných partnerstvách public-private partnership, teda aj v anglickom texte sa to vysvetľuje v zátvorkách a vždy sa tam hovorí, vždy keď je tam pojem PPP v anglickom znení, tak je tam nemecký preklad e, o postupe e, pri e, verejných zákazkách alebo objednávkach a to je úplne niečo iné. A Prosím vás, aby ste ešte pred vypršaním lehoty predložili prepracované znenie textu. A k obsahu chcem povedať, že podľa nášho pochopenia doteraj je podmienky pre PPP partnerstva nevedli k zjednodušenému konaniu e, na národnej úrovni, ale práve vedli k väčšej právnej neistote a e, toto e, nebolo vyjasnené. A chcem tu hlavne pozoriť na staré prípady, staré prípady verejno-súkromného partnerstva, ktoré boli predmetom rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru v prípade mesta Hale tu na generálna prokurátorka dospela k úplne e, inému záveru ako Európsky súdny dvor a e, tu na e, musíme dospieť k právnej istote, čo sa týka zmluv o verejnom súkromnom partnerstve pred rokom 2005, ktoré boli uzavreté. Teraz k bodu 6 návrhu kolegu Vlasáka v tejto oblasti aj z nášho hľadiska nie je nutné e, tu mať zákon normu na európskej úrovni. E, ako Európsky súdny dvor vo viacerých rozhodnutiach e, vyjadril zásady k poskytovaniu služieb, je to teda jasné, aké sú podstatné princípy a z nášho hľadiska ďalšie predpisy tu nie sú nutné. Ja e, vidím, že e, v, tejto, v tomto výbore beriete vážne subsidiaritu a dávam slovo pánovi Matulovi. Mulțumesc. Apreciez e, în mod deosebit propunerea pe care o discutăm. Ďakujem veľmi pekne. Vysoko si cením návrh, o ktorom dnes rokujeme, pretože som skutočne presvedčený, že pokiaľ ide o krajiny vo východnej Európe, a e, v tejto súvislosti e, sme mali veľa problémov a preto ocenujem zjednocovanie pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania a zjednodušenie právneho rámca. Verím, že to rozhodne povedie k znižovaniu rizika a k zvýšeniu efektívnosti pri využívaní štrukturálnych fondov. Prečo to hovorím? Neprítomnosť takéhoto jednotného rámca totiž e, mal za následok problémy pri transpozícii do vnútroštátnej legislatívy. Situáciu niekedy komplikovali samotné členské štáty. Uvediem príklad. Pred eh, vstupom do Európskej únie a dokonca ešte aj dnes Rumunsko eh, má problémy s eh, lehotov a s rôznymi lehotami e, procedúry verejného obstarávania. Niekedy sú tieto lehoty príliš dlhé a e, trvá niekedy celé roky, kým e, sa e, dostane uchádzač k prostriedkom, k finančným prostriedkom a niekedy v podstate sa to ani nepodarí, preto je skutočne potrebné e, zjednodušiť pravidla na európskej úrovni. Ďakujem pán Matula, pani kolegyňa Behaň. Ja sa chcem poďakovať za e, toto predloženie správy do výboru a za dobrú spoluprácu už predtým. A niektoré informácie sú dôležité a e, mali by vyplývať z právneho rámca, ktoré sme prijali e, v Európskej únii pre udelovanie verejných objednávok máme viaceré rozsudky z Európskeho súdneho dvora, kde tie body, kde je ešte istá e, nejasnosť alebo neistota, e, boli jasne a e, výrazne upravené a to sa týka aj transparentnosti pri oznamovaní jednotlivých právnych rámcov a pri politikách výberových konaní. A preto vítam, čo pán Vlasak v bode 1 vyjadril, že tu treba viac školení a viac e, informácií e, pre e, tie kontrahujúce jednotky na národných aj lokálnych jednotkách, úrovniach a toto tiež musí byť úlohou členských štátov, aby tie právne predpisy, ktoré máme na európskej úrovni, premenili na národnú legislatívu. Tieto ťažkosti existujú, ako povedal pán Matula, a v minulosti to bolo tak v viacerých členských štátoch, kedy um, s čerpaním štruktúrnych fondov vždy boli um, ťažkosti kvôli uh, chybám v verejnom obstarávaní a výberových konaniach uh, myslím, že uh, nie je vhodné, aby sme tu otvorili e, nové e, predpisy a nové právne rámce. Myslím, že to, čo máme, je dostatočné. Treba e, len to transparentne a jasne aplikovať a mať na to jasnú struktúru v niektorých eh, bodoch eh, tu vidím eh, dôležitú pozíciu obcí a lokálnych a regionálnych orgánov. Aj vzhľadom na Lisabonskú zmluvu treba tiež pamätať na princíp subsidiarity, to znamená sebaurčenie, že ktoré úlohy sa dajú účinne riešiť cez vlastné štruktúry alebo cez vlastné orgány alebo prostredníctvom výberové konania verejného obstarávania, teda toto rozhodnutie musí ostať e, na miestnej úrovni a dúfam, že v rámci smeriteľ v službách a príslušných e, obstarávaní, čo sa týka udelovania koncesí ostane e, sloboda a možnosť rozhodovania e, pre e, miestne orgány na miestnej úrovni, ktorú majú, aby zmysluplne udelovali tie zákazky na miestnej úrovni. Ďakujem pani kolegyňa Ferhajn. Teraz má slovo pán Gutmans. Thank you. Ďakujem. ja by som sa chcel poďakovať za veľmi profesionálne návrhy. Skutočne súhlasím s tým, že najdôležitejšie je to, o čom sa hovorí v bode 3, že členské štáty by mali podporiť e, miestne orgány pri e, využívaní týchto nových postupov. E, keď hovoríme o používaní európskeho fondu pre regionálny rozvoj a ďalších fondov vieme, že eh, ich využívanie nie je dostatočne efektívne. A ďalej, eh, urbaný program, to je program pre eh, mesta, takisto nie, nie je dostatočne využívaný, takže myslím si, že tá, tým riešením by bola lepšia podpora z, zo strany národných orgánov, ktoré spravujú tieto fondy. Uh, Neviem, ako to je v tých tzv. starých členských štátoch EÚ. Tieto majú e, dlhodobejšie skúsenosti s využívaním projektov PPP ale e, tieto projekty v nových štátoch e, nedostat- nefungujú dostatočne. Neviem, či e, je na príčine nedostatočná e, úroveň poznatkov, alebo nedostatočná dôvera, alebo e, kompetencie, či, či spôsobilosť miestnych orgánov, neviem. E, je to Eh, nová legislatíva, ale je potrebné, aby sa poskytla podpora pre eh, také eh, veci, ako je využívanie projektov PPP, ktoré nefungujú veľmi dobre. Ďakujem. Ulbricht und dann die Hauptberichterstatterin. Jan Ulbricht a potom uh, hlavná spravodajkyňa. Ulbricht. Yes, a very two short comment. Dve krátke poznámky. E, chcem rozstýliť jedno nedorozumenie. E, nie je tu takýto e, ten, ten meský program v Európe. Ten sa skončil v roku 2006, ale máme len niektoré projekty, ktoré sú prepojené na mesta. Samotný tento urbaný program, meský program sa skončil už v roku 2006. Ďalej. Podľa správy dvora auditorov jedným z hlavných dôvodov pre eh, vznik nezrovnalosti je práve eh, nesprávne používanie verejného obstarávania. A je potrebné, aby sa eh, tieto problémy riešili predovšetkým na miestnej a regionálnej úrovni, ale otázka je, ak je všetko jasné odkiaľ e, pochádzajú tie chyby, kde sú tie, e, kde, kde je zdroj tých e, problémov, s ktorými sa veľmi často vo verejnom obstarávaní stretávame. Áno, túto otázku sa pokusí odpovedať pani hlavná spravodajkyňa vo výbore a potom ešte komisia, pán Vlasák, bude mať slovo. Ďakujem, ja som hlavná spravodajkňa. Som veľmi rada e, po tom, čo som sa rozprávala aj so spravodajcom, aj pre náš e, parlamentný výbor sú tieto záležitosti sú veľmi dôležité. Problém verejných zákazok je ten, že toto verejné obstarávanie sa využíva ako toolbox. Vítam ako zelená že sa zákazky sa objavujú aj v tých zelených alebo klimatických zákazkách, ale nedochádza tam ku koordinácii. Snažila som sa zistiť, čo všetko vzniklo vo verejných zákazkách v minulom roku. Strávila som na internete celý deň a našla som veľmi veľa stránok, a od žiadnej obce nemôžeme očakávať, že túto prácu urobí skôr, než nejaký tender spustí. Myslím, že je potrebné urobiť koordináciu v komisii a predovšetkým Európska komisia by mala obciam a regiónom a tiež členským štátom pomôcť pri implementácii to je jej hlavná úloha pomoc pri implementácii a dá k dispozícii nejaké manuály, školenia a tak ďalej. A nemôžeme stále tieto veci e, stiažovať a že sa vychádza, že vzniká nové soft law a akým spôsobom sa potom tieto prístupy prejavia. To už medzi tým viedlo k tomu, že bola obrovská byrokratická záťaž a to potrebujeme zjednodušiť. Podľa mňa by sa, by sa nemali zjednodušovať smernice a právo, ale treba zjednodušiť, zjednodušiť transpozíciu. Ďakujem za to, že ste boli jasná. Teraz niekto za Európsku komisiu sa chce vyjadriť. Ak sa neviete rozhodnúť, dám slovo pánovi spravodajcovi. Predsa len? Áno? Tak nech sa páči. Ďakujem. E, chcel som povedať len toľko, že všetky správy e, parlamentu sú e, pre nás veľmi užitočné a som veľmi vďačný za ten problém, na ktorý práve poukázala pani Rue. Veľmi pozorne preskúmame výsledky vypočutí E, predovšetkým pokiaľ ide o výsledky správy. A môžem vám už teraz slúbiť, že komisia e, pracuje a bude pracovať na zlepšení prístupu s cieľom e, vypracovať jednoznačnejšie usmernenia a takisto preskúpiť tieto usmernenia tak, aby mali um, účastníci verejného obstarávania na miestnej úrovni, úrovni oveľa lepšiu predstavu a lepšiu informáciu o tom, aké možnosti vytvára a čo ustanovuje európska legislatíva. Takže skutočne venujeme veľkú pozornosť a veľmi si ceníme odporúčania parlamentu. Äh, ich möchte jetzt abschließend nochmal... Ďakujem, teraz by som na záver ešte dal raz slovo pánovi Vlasakovi. Pánové, ja... Dámy a páni, len by som rád zdôraznil, že sa musíme spojiť v tom, aby sme čo najskôr tieto opatrenia urobili. Je potrebné cítiť a vnímať, že sa nám podarilo zjednodušiť a spresniť túto legislatívu a ak sa nám to podarí, tak to bude jedno z najlepších protikrízových opatrení. Obce si síce tvoria rezervy na spolufinancovanie týchto projektov, ale ak tam dojde k oneskoreniu s platbami alebo ku komplikáciám, tak to strhne ďalšie krachy, ďalšiu nezamestnanosť a tak ďalej. Je v našom záujme, aby sme čo najskôr implementovali zjednodušenie a transparentnosť. Dúfam, že budeme mať veľkú podporu španielského predsedníctva, pretože ako som počúval štátneho tajomníka pána Okaňu. Jeho prioritou je tiež zjednodušovanie tejto oblasti a hlavne vyjasnenie kontrol, čo je ďalší problém, ktorý musíme nejak zdôrazniť a zjednotiť. Ďakujem a teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. a ukončím dnešné zasadnutie. Zajtra o 9.00 sa znovu zídeme, takže dovidenia zajtra.